Uh, ja som samozrejme veľmi rád, že máme takých kolegov, ktorí skutočne sú netočkaví, pokiaľ ide o ďalšie naše kroky v oblasti externých politík. Takže, dámy a páni, pristupme k nášmu rokovaniu. Dostávame sa k bodu programu číslo. Japan, to je Japan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 Chcem sa vás pýtať, máte niečo, čo by ste nám chceli povedať, pán Petrle, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Som veľmi rád, že sme sa dostali do tej situácie, že, sme, že môžeme odsúhlasiť líniu, ktorá e, je uvedená v hlasovacom zozname. A musím povedať, že ja nepodporujem žiadne nové pozmeňujúce návrhy, totižto myslím si, že pokiaľ ide o túto dohodu, myslím si, že bolo jasné to, čo vykonal predseda vlády AB, bolo tam jeho vyhlásenie, ktoré sa týka tejto témy. A ja by som chcel povedať, že nie je nevyhnutné, aby sme sa vyjadrovali k jeho vyjadreniam, aby sme ich komentovali a preto by som navrhol, aby sme sa riadili tou líniou, ktorá bola odsúhlasená, aby sme túto správu nasmerovali do budúcnosti, a aby sme sa nezaoberali otvorenými otázkami z minulosti. To je všetko, čo by som chcel povedať. Ďakujem. Herzlichen Dank. Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme teda začať. Takže návrh 13 za, proti, zdržali sa schválené. 14 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 15 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom 3, kto je za, proti, zdržali sa schválené. 16 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz sa dostávame k návrhu 19 za, proti, zdržali sa, schválené, 20 za, proti, zdržali sa, schválené, 21 za, proti, zdržali sa, schválené, 22 za, proti, zdržali sa, schválené, 23 za, proti, zdržali sa, schválené, 24 za, proti, zdržali sa, schválené, 25 v dvoch častiach. Prvá časť to je za. To je za druhú časť. Prepačte, kto je proti? Zdržali sa schválne, kto je za druhú časť? Proti, zdržali sa, zamietnuté. 28 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 29 za, proti, zdržali sa, schválené. 31 za, proti, zdržali sa, schválené. 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 za, proti, zdržali sa schválené, 34 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 35 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 36 za, proti, zdržali sa schválené, 38 za, proti, zdržali sa schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 7 za, proti, zdržali sa schválené, 39 za, proti, zdržali sa schválené, 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 41 za, proti, zdržali sa, schválené. 42 za, a samozrejme ešte je 30, to je 42, 30, to je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 43 za, proti, zdržali sa, schválené. 44 za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 8 za, proti, zdržali sa, schválené. 45 za, proti, zdržali sa, schválené. 46 za, proti, zdržali sa, schválené. 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 4 za, proti, zdržali sa, schválené. Ústny pozmeňujúci návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 8 za, proti, zdržali sa, schválne. 9 za, proti, zdržali sa, schválne. 10, 10 odpadá, kompromis 1 za, proti, zdržali sa, schválne. Jednotka za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 2 za, proti, zdržali sa, schválené. A teraz elektronické hlasovanie o celom návrhu. Nech sa páči. Hlasujte. You don't. I have one. one. You're in favor? Yeah, in favor. Končím hlasovanie. A 46 hlasov bolo za, 47 za, 0 proti 9 zdržali, takže gratulujem spravodajcovi. Wir kommen jetzt Teraz sa dostávame k rámcovej dohode medzi EÚ a Gruzínskom. Elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. No, musím povedať, že tento výsledok je podstatne lepší ako výsledok na Kryme. <laughs> Jednohlasne schválené, gratulujeme spravodajcovi, kolegovi Lizekovi. Dostávame sa k bodu 12 a to je prípad Magnický. Chcem sa spýtať, či sú k tomu nejaké komentáre. Spravodajkyňa, chcete niečo povedať? Vidím, že nie. Takže návrh 1 za, proti zdržali sa schválne, 2 za, proti zdržali sa schválne, 3 za, proti zdržali sa schválne, 4, 4 za, proti zdržali sa schválené, 5 za, proti zdržali sa schválené, 6 za, proti zdržali sa zamietnuté, 7 za, proti zdržali sa schválené, 8 za, proti zdržali sa schválené, 10 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti zdržali sa schválené, to je za druhú časť, proti zdržali sa zamietnuté. Návrh 11, to je taká lingvistická otázka, ktorá sa doladí, teraz sa dostávame k návrhu 12, to je za, proti, zdržali sa zamietnuté, 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 1 za, proti, zdržali sa schválené. Teraz sa dostávame 48. Nie, 49, hovorí predseda. No, vidíme, že kolega Protasievič tu bol usilovný, takže 49 za, proti zdržali sa schválené, 50 za, proti zdržali sa schválené. Elektronické záverečné hlasovanie, takže nech sa páči, hlasujte. Ty. Tamilety. Tamilety.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 spravodajkyni Ojuland. Dostávame sa k bodu číslo 13. OSN. Spravodajca je e, e, Graf Lambsdorff. Je tu. No, zdá sa, že nikde inde spôsobuje problémy. Kto ho zastupuje? Pani Nejc. Myslím si, že môžeme vychádzať z toho, že môžeme pristúpiť hlasovanie. Takže kompromis A, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz návrh 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz 13 za, 11? Chcete overiť? Výborne. Takže hlasujeme o jedenástke. Dobre, teraz skončím hlasovanie. Máme tu výsledky. No kto to žiadal? Kto? Žiadalo by sa to? Overilo? No dobre. <laughs> Angenommen. 13. Takže schválené 13 za, proti, zdržali sa. Overíme si. Socialisti nehlasovali. Tá. Richard, you promised me. What I say to you in the bedroom, I'm afraid, shouldn't be made public. Radšej to nebudem hovoriť verejne. Kapitán Barrat. Ist mit 36 zu 21 angenommen. 36 za 21 proti. Áno. Kolega je očividne toho názoru, že áno, človek sa môže byť potešený dvakrát, raz keď to slúbite a druhýkrát keď to držíte. Dobre, takže poďme teraz na návrhu 12 za proti zdržali sa schválené, kompromis B za, proti zdržali sa schválené, 15 za, proti zdržali sa schválené, kompromis C za, proti zdržali sa schválené, 20 za, proti zdržali sa schválené, 21 za, proti zdržali sa schválené, 22 za, proti zdržali sa schválené, 24 za, proti zdržali sa schválené, 25 za, proti zdržali sa schválené, 26 za, proti zdržali sa schválené, kompromis D za, proti zdržali sa schválené, návrh 29 za, proti zdržali sa schválené, 30 za, proti, zdržali sa schválené, 31 za, proti, zdržali sa schválené, 32 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 33 za, proti, zdržali sa schválené, 34 za, proti, zdržali sa schválené, kompromis E za, proti, zdržali sa schválené, návrh 38 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 30 teda 39 za, proti zdržali sa schválené, 40 za, proti zdržali sa schválené, 41 za, proti zdržali sa schválené, 42 za, proti zdržali sa schválené, 43 za, proti zdržali sa schválené, 44 v dvoch častiach, to je za prvú časť, proti, zdržali sa schválené, kto je za druhú časť, proti, zdržali sa, zamietnuté. 45, to je za prvú časť, proti, zdržali sa, schválené, to je za druhú časť, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis F, za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis G, za, Takže kompromis G. Pr- za, proti, zdržali sa schválené. 48 za. Proti, zdržali sa schválené. 49 za. Proti, zdržali sa schválené. 50 za. Proti, zdržali sa schválené. 51 za. Proti, zdržali sa schválené. 52 za. Proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis H za proti, zdrželi sa schválené. A teraz návrh 55, druhá časť. Kto je za? Proti, zdrželi sa schválené. 57 za, proti, zdrželi sa schválené. Kompromis I, za, zdrželi sa schválené. Návrh 59 v dvoch častiach, prvá časť za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis je za, proti, zdržali sa schválené. Návrh 64 za, proti, zdržali sa schválené. No, we voted it. We voted it. We voted it. My sme hlasovali o tom návrhu, na ktorý sa pýtate. Bolo to podporené. <laughs> uh, we have to check now. Takže myslím si, že teraz musíme si overiť 64. -ku. Takže teraz končím hlasovanie. 35 za, 21 proti, schválené. 65 za, proti, zdržali sa, schválené. 66 za, proti, zdržali sa, schválené. Liberáli predsa hlasovali za, alebo aj áno, aj nie. 66. Die Abstimmung ist jetzt. Takže 66 si overíme a rovno končím hlasovanie. 30 za, 25 proti, schválené. 67 za, proti zdržali sa schválené, kompromis K za, proti zdržali sa schválené, 69 za, proti zdržali sa schválené, 70 za, proti zdržali sa schválené, 71 za, proti zdržali sa schválené, 72 za, proti zdržali sa schválené, 73 za, proti zdržali sa schválené, kompromis L za, proti zdržali sa schválené, návrh 75 za, proti zdržali sa schválené, 76 za, proti zdržali sa schválené, kompromis M za, proti zdržali sa schválené, návrh 79 za, proti zdržali sa schválené, 81 za, proti zdržali sa schválené, 83 za, proti zdržali sa schválené, 84 za, proti zdržali sa schválené, 3 za, proti zdržali sa. Myslím si, že to bolo schválené. Chcete to overiť? Dobre, štyrka, kto je za? Pro... Bolo to schválené. Takže štyrka ešte raz za proti zdržali sa schválené, 5 za, proti zdržali sa schválené, 6 za, proti zdržali sa schválené, 1 za, proti zdržali sa schválené, 2 za, proti zdržali sa schválené, DV1, to je pokryté, DV2, to je za, No u nás, e, aspoň teda, pokiaľ našu politickú skupinu, máme tam diferencované stanoviska, pokiaľ niektoré návrhy, takže 9 2 za, proti, zdržali sa schválené. 9 6 za, proti, zdržali sa schválené. 9 8 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9, 9, za, proti, zdržali sa zamietnuté. 9 11 za, proti, liberáli už nehlasujú vôbec. DV11, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A veríme si? No takže najbližšie výsky platí kolega Peterle, takže DV11. Takže teraz končím hlasovanie. 36 za, 21 proti, schválené. 9, 12 za, proti, zdržali sa, schválené. 9, 13 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, kto je za druhú časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 9, 16 za, proti, zdržali sa, 9, 16, kto je za, proti, Hm, bolo to schválené. DV17 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. DV17 si overíme. Katalína. Končím hlasovanie. 21 za, 36 proti. 9.19 za, proti zdržali sa schválené. Teraz 9.21 za, proti zdržali sa schválené. 9.22 za, proti zdržali sa schválené. A teraz záverečné hlasovanie, nech sa páči, hlasujte. A týmto pádom sa dostávam bodu číslo 14. Zatváram hlasovanie. 46 e, áno, 7 proti, 2 sa zdržali. E, srdečne blahoželám. A teraz ideme k návrhu protokol k dohode o stabilizácia pridružení s Čiernou horou, elektronické hlasovanie otváram. Zatváram hlasovanie. a to bolo prijaté 49 ku 0. Blahoželám aj našim chorvátskym priateľom. A teraz ideme k bodu 15. Irán. Odporúčanie. Návrh 42 za, proti, e, zdržal sa prijatý. 43 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zatváram hlasovanie. 26 ku 26 je to zamietnuté. 44 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 45 za. 45 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 46 za. Proti zdržal sa zamietnutý, 47 za, proti zdržal sa prijatý, väčšina výboru, no už e, väčšina to podpísala. Zatváram hlasovanie. Mali ste pravdu, 26 26, zamietnuté. to bol? Ja. No, Verstehe ich nicht. 48 dafür. 48 za, proti zdržal sa prijatý, 49, zamietnutý, 49 za, proti, zdržal sa prijatý.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 zamietnutý. Pozrieme si 50. Zatváram hlasovanie. Prijatý. Blahoželám iránskej eh, vyjednávacej delegácii za prijatie toho návrhu. 52 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 53 za, proti, zdržal sa, preveríme. Zatváram hlasovanie. Aj to bolo prijaté. 27 ku 26. Teraz budeme hlasovať proti tej správe. Kompromis 1, kto je za. Proti zdržal sa prijatý návrh 63 e, za. Proti zdržal sa zamietnutý. Kompromis 2 za proti zdržal sa prijatý. A teraz ideme k navrhu 73, um, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 74 za, 74 za, proti zdržal sa prijatý. 75 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 67 za, proti zdržal sa prijatý, kompromis 3 za, proti zdržal sa prijatý. Teraz ideme k návrhu 87 za, proti zdržal sa prijatý, 89 za, proti zdržal sa prijatý, Kompromis 4 za. Proti zdržal sa prijatý. Teraz ideme e, na 97 e, za, proti, zdržal sa prijatý, kompromis 5 za, proti, zdržal sa. Preveríme. Zatváram hlasovanie. Tento návrh je prijatý. 26 ku 25 ideme ku 107. Pýtam sa, čo sú to za kompromisy, ktoré sa príjmajú s jednohlasnou väčšinou. Väčšinou jedného hlasu. 107, kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Teraz ideme k 109 e, za, proti, zdržal sa zamietnutý, 110 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 112 za, proti, zdržal sa nejasné. Zatváram hlasovanie. Je to zamietnuté. 112 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Nie prijatý. Zamietnutý. Preveríme. 112. Zatváram hlasovanie. Zamietnutý 113 za, proti zdržal sa E, zamietnutý kompromis 6 e, e, za, proti, zdržal sa prijatý 114, nie, 122 za, proti, zdržal sa. Bez ústneho pozmeňujúceho návrhu. Takže teraz len hlasujeme o 122 v tejto podobe. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. 12 ku 40 zamietnutý. 100 24 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 7 za. Proti. Zdržal sa prijatý. Kompromis 8 prijatý. Pán Kelam. Uh, Ďakujem, pán predseda. Myslíme, že pozmeňujúci návrh 140 uh, nie je pokrytý kompromisom 7, takže Radi by sme požiadali o e, samostatné hlasovanie 140. Pani spravodajkyňa, máte voči tomu výhrady? Áno, ďakujem, pán predseda. Ten pozmeňujúci návrh 140 je pokrytý tým kompromisom, pretože to, čo sa tam hovorí, pretože sa odvoláva tento pozmeňujúci návrh e, uvádza e, tam e, číslo čo do plnenia výkonu, čo do výkonu trestu smrti v Iráne. A ten kompromis hovorí o vysokom počte vykonaných trestov smrti, pretože tam nie je dôveryhodné počet alebo číslo, ale ja si myslím, že nie je vhodné hlasovať o um, tomto e, čísle, ktoré navrhuje pán Kalan, pretože by sme museli hlasovať o všetkých rôznych pozmeňujúcich návrhoch, e, ktoré uh, uvádzajú rôzne čísla pán predseda, podľa zoznamu, ktorý nám dal e, sekretariát, je, e, že tento pozmeňujúci kompromisný návrh nie je tým pokrytý, ale na druhej strane, keby e, sme hlasovali ňom, tak by to znamenalo, že aj ostatné pozmeňujúce návrhy vypadnú, ale my by sme boli radšej za to, že keď nie je pokrytá v kompromise tento pozmeňujúci návrh, tak aby sa o ňom hlasovalo. Pani Muniz. Áno, je tam chyba e, v zozname, že sa tam neuviedlo číslo 140, e, ale ten obsah je tým pokrytý. Obsah e, pozmeňujúceho návrhu 140 je pokrytý v kompromisnom pozmeňujúcom návrhu, ale je pravda, že sa tam nepridal, nepridal počet alebo číslo 140, ale no, obsah je, ako som teraz vysvetlil, pokrytý a ten kompromis hovorí o vysokom počte trestov smrti a 140 hovorí o mm, nejakom inom počte e, trestov smrti a ďalší poznačný návrh hovorí o e, inom počte trestu smrti, ale teda najlepšie je, aby sa hovorilo o vysokom počte trestov smrti a tým je to pokryté. Herr Pán Kelam. Uh, Ďakujem ja nesúhlasím s pravdajkyňou, pretože význam e, tohoto pozňujúca návrhu je, že e, my e, bijeme na poplach, zatiaľ čo kompromis len vyzýva iránske orgány, aby sa postarili o tieto čísla. Ale zjavné, keď už nehovoríme o čísla, je, že rekordný počet ľudí bol popravený a my by sme sa radi tohoto držali, takže chceme žiadať o samostatné hlasovanie. ist es denn eine Möglichkeit? je to možnosť. E, sú tu niektoré ďalšie veci doplnené v obsahu. Toto je otázka, ktorá sa preberá z Amnesty International z OSN a e, vyjadrujú alebo bijú na poplach a to je iné, ako vyjadrujú starosti. Je pre EPP predsvetelné, že e, ostaneme pri tom znení, že vysoký počet ako pri kompromisnom návrhu, alebo budeme viesť samostatné hlasovanie o tom, či sa použije ten iný jazyk, e, teda e, tá otázka, e, že vyjadruje alebo bije na poplach a tá posledná veta je iná, takže mm, keď sa e, rozhodne môžeme postúpať podľa spravodajkyne čo do počtu, ale čo sa týka e, obsahu, tak e, môžeme mať o tom samostatné hlasovanie. Myslím, že to je bolo spravodlivé riešenie. Pani Muniz má najprv slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za tento návrh. Môžeme nahradiť v tom kompromise, kde už je napísané slovo express, teda vyjadruje. Continued great concern, teda neustále veľké obavy Takže e, čo je napísané v tom kompromise, môže povedať, že e, vyjadruje alarmy, ale to už e, táto obava je vyjadrená v kompromise. Ja navrhujem, aby sme k tomu v tej poslednej vete, ktorá je vyriešená v tom kompromise, že by sa tam napísalo vysoký počet, že to preberieme to znenie, preberieme tie počty vyberieme tie počty z návrhu Kelamu a budeme hlasovať o tom, čo ešte je rozdielne v tom texte voči kompromisu a potom to prispôsobíme čo do znenia. Dobre? Kto je v tomto zmysle sa ten návrh Kelama ako kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Niekedy spravodajkyňa by tiež mala byť milá voči ostatným. Ja, prepáčte, urobil som chybu. Zatváram hlasovanie. A je prijatý. bez čísel, ale všetko ostatné prijaté. Kompromis 9 za, proti zdržal sa prijatý. Návrh 156 eh, za, proti. To 45 eh, je to istý príbeh. EPP neakceptuje, že už je tým pokrytý. pokrytý? Nie je pokrytý? Musíme hlasovať o 145. Pani Muniz? Ďakujem, pán predseda. E, mne nevadí hlasovať o tom všetkom, dokonca aj keď sme neurobili kompromisy, e, ktoré sme e, dohodli s EPP aj s rôznymi skupinami, ale v tomto prípade hlasovací zoznam, ktorý pripravil sekretariat, uvádza, že vypadáva, ak je kompromis 9 prijatý. A kompromis 9 bol prijatý, preto nemôžeme teraz rozhodnúť, e, aké ktoré kompromisy pokrývajú ktoré pozmeňujúce návrhy. O tom sme hovorili predtým prepačte, toto je zoznam, ktorý pripravuje uh, sekretariát a v kon- konečnom um, mm, platnosti ho rozhodne um, predsedníctvo. A to je moje uh, rozhodnutie, že teraz je návrh, vyzýva Irán, e, aby a teda a teda. Toto nie je pokryté v kompromise. A nerozumiem, prečo sme proti tomu, že uh, osvedný spravodajca uh, OSN uh, má mať uh, toto právo. Pán Salafranka pán predseda, sekretariat poslal e-mail politickým skupinám, kde e, napísal, že tento poznúci návrh nebol pokrytý a že sa mal dať odhlasovať, takže prosím vás, e, m, buďme trošku serióznejší v rozhodnutiach, ktoré predstavuje, o predsedníctvo, takže e, nastala chyba, nebolo to e, pokryté, takže prosím vás, e, dávajte pozor a držme sa noriem a držme sa toho, čo pripravilo e, sekretariat do hlasovania. Tu je to napísané v správe, v kompromisnom návrhu. Vyzýva EU, aby podporila plne správu osobitného spravodajcov OSN e, pre situáciu ľudských práv v Iráne. A toto nepokrýva pozmeňujúci návrh EPP. To je jednoduché. Môžeme to uvieť ako druhú časť e, e, tejto vety návrh EPP, ak to správne chápem, vyzývajú, aby plne podporila e, prácu osobitného spravodajcu OSN o situácii ľudských práv Iráne a vyzýva Irán, aby e, udelil okamžité a bezpodmienečné vstupné víza e, tomuto spravodajcovi OSN pre ľudské právo do Iránu. Toto je návrh EPP, ak to správne chápem. Môžeme to prijať? Dobre, ďakujem. Tak potom hlasujeme v tomto zmysle o pozmeňujúcom návrhu 145. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Tak je to rozhodnuté. 156 za. Proti. Zdržal sa. To je tá vec tej podmienosti. 156. E, Kto je za elektronicky? Das ist wirklich Schwachsinn. Ja. ist zu spät. Ist mit 28 zu 7. 28 za, 28 proti, takže bolo to schválené. A teraz sa dostávame... Ako to bolo so 124? Tá bola schválená? Nie. Takže potom hlasujeme 157, kto je za. Proti, zdržali sa, Opakujem teraz 157, kto je za, proti, zdržali sa, zamiednuté. 158 za, proti, zdržali sa, schválené. 159 za, proti, zdržali sa, schválené. No a teraz sa dostávame k 162, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz kompromis 10 za, proti zdržali sa schválené. 169. Áno, 169, kto je za? Nie, nie, to je pokryté. Takže 170, kto je za? Proti zdržali sa schválené. 171 za, proti zdržali sa schválené. 172 za, proti zdržali sa schválené. 173 za, proti zdržali sa schválené. 100 75 za, proti zdržali sa zamietnuté 176 za, proti zdržali sa. Chcete overiť 175? -ku? Dobre, overíme. Končím hlasovanie. 27 za, 29 proti, zamietnuté. Teraz sa dostávame k 176 za, proti, zdržali sa, overíme si. Končím hlasovanie 25 za, 30 proti, zamietnuté. 178 za, 177 upravuje sa predseda za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 178 za. Takže teraz 12 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 13 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 14 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 15 za proti, zdržali sa. Overíme si. Die Abstimmung ist. Končím hlasovanie. 30 za, 26 proti. Schválené. No, 15 bola schválená, takže teraz hlasujeme iba o druhej časti 16, kto je za proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 19 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 20 nie. O 20 Dobre, takže to je za. Proti. Overíme si. geschlossen? ja. Dobre, takže končíme hlasovanie. Bolo to schválené, 29 za, 26 proti. A teraz 21, tá je vybavená. Ten návrh odpadá. Ďalší návrh myslím, že tiež. Takže 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si.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 proti, zdržali sa, zamietnuté, 32 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 33 neaktuálne odpadá, takže 46, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Áno, chcete overiť? Dobre, takže overíme si 36. Končím hlasovanie. 26 za, 31 proti. Takže teraz 37 za, proti, zdržali sa, schválené. 39 za, proti, zdržali sa, schválené. 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Jednotka za. 41.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 proti, zdržali sa schválené. A teraz elektronické záverečné hlasovanie. Die Abstimmung ist geschlossen. Teraz skončím hlasovanie. 25 za, 30 proti, zamietnuté. Správa bola zamietnutá. Mr. Shaki? Pani Šáke, chcete niečo povedať? Thank you. I mean... Ďakujem pekne za slovo. Akorát som chcela poznamenať, že keď sme začali upravovať tie pozmeňujúce návrhy, boli to nedorozumenie, ktoré sa týkalo hlasovacieho zoznamu. Naši kolegovia si musia uvedomiť to, že jednoducho sa častokrát e, sú zabezpečené politi- e, priame prenosy z toho týchto zasadnutia. Je to veľmi politické otázky, takže sú to dôležité veci. My sme mali určité rokovanie na úrovni na liberálov z EPP a tu ide o to, že prečo sa niektoré návrhy nepodporili. Myslím si, že momentálne tento parlament nie je schopný e, mať spoločné vyjadrenie, ktoré sa týka prístupu k Iránu. Myslím si, že to je veľmi negatívne v rámci nášho politického mandátu mandátu, že sme sa obrali takým témami, ako sú ľudskoprávne otázky a vojna v Sýrii, tam, kde Irán zohráva negatívnu úlohu, vyjadrujem sa k tomu, ako EU môže zvoliť konštruktívny prístup Iránu bez riešenia eh, nukleárnych otázok. No a jednoducho aj mimo môjho chápania, prečo EPP eh, rokuje a potom postupuje takýmto spôsobom. Ja by som bola rada, keby ste nám to vysvetlili, totiž to myslím si, toto je negatívny signál, je to veľmi zanačasované. Ďakujem. Nemám odpovede na túto otázku, ale požiadal som o slovo kvôli inej záležitosti. Je to v inom bode. Dobre, takže ja by som osobne vám chcel vysvetliť, prečo ja som bol proti, prečo som hlasoval proti. Mimo iného ide tu o návrh, ktorý navrhli Lösing a Ernst. Pokiaľ viem, Irán sa nenachádza na Blízkom východe, no a pokiaľ ide otázku zóny bez eh, jadrovej E, technológie a nejakým spôsobom toto prepája, s otázkou Iránu, myslím si, že nie je prospešné. Takže ide o to, že nechceme tu vykonávať kroky, ktoré vôbec nesúvisia s riešením otázky Iránu, my tu nechceme podporovať alibizmus Iránu a pokiaľ ide o návrh GUE, je mi osobne e, ľúto, že to niektoré skupiny podporili, to je moje osobné vyjadrenie a z tohto dôvodu ja som hlasoval proti. A jednoducho to bolo dôležité vedieť dopredu, že mnohí potom budú hlasovať proti, keď nastane takáto situácia, keby tu bolo bývalá snaha dosiahnuť kompromis, keby sa tu hľadal kompromis, bolo to možné. Teraz sa hlasí pán Hovit, ja by som chcel povedať, že toto je môj osobný názor, nie názor ako predsedu e, tohoto výboru. Pán Hovit. Ďakujem. Pán predseda, pokiaľ je túto diskusiu, dôležité sa k tomu vyjadriť, ale nechceme tu opätovne otvárať diskusiu. Ja by som chcel povedať, pokiaľ ide o tie veci ALDA a EPP, možno sa zhodneme na úrovni tohoto výboru, že e, išlo tu o to, aby sme dosiahli určitý text dnes. Bolo dôležité, aby sa tie spravodajcovia stretli a mohol, bolo, možné vypra- bolo možné vypracovať ešte ďalší kompromis na plénum. Totiž tak tento text je neakceptovateľný, tak v zásade to nebude pôsobiť dobrým dojmom. Takže ja by som sa chcel pripojiť ku komentárom pani Šáke. Myslím si, že nebolo by dobré, keď sme vysali signál, že sa nevieme zhodnúť, eh, pokiaľ ide o otázku Iránu. Ďakujem. Teraz pán Zalafránka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Áno, nebola príležitosť na to, aby sa našiel konsenzus. Ja si myslím, že medzi politickými skupinami práca tieňových spravodajcov mala viesť k tomu, aby presvedčili jednotlivých europoslancov vo všetkých skupinách. Nedošlo k tomu, žiaľ. Predseda vysvetlil svoje osobné stanovisko a to posolstvo, ktoré sme vyslali a vysla, vyšleme taký, podľa mňa, príliš benevolentné s režimom a preto sme boli nútení tento text odmietnúť. To vôbec neznamená, tak ako navrhuje Hovec, že sme ochotní e, zvážiť spoločné stanovisko EP na plénum, pretože by boli potrebné také konsenzuálne prvky, aby sme e, sa v tomto texte našli e, celá sala, celé plénum tento text nevychádzal z týchto kritérií. Moja politická skupina sa necítila dostatočne zastúpená v tomto texte svojimi názormi a preto sme žiaľ tento text nemohli podporiť. Sme ochotní, pán predseda, urobiť všetko preto, aby sa našiel text, ktorý bude mať podporu aj našej politickej skupiny. Je to podľa nás naozaj veľmi dôležité, ale text, o ktorom sme hlasovali, neodrážal naše názory a myšlienky a existuje demokratické práva fungovania tohto e, parlamentu a preto opakujem, nemohli sme text tak, ako bol odhlasovaný, podporiť. Ale samozrejme nechceme vôbec blokovať žiadne úsilie, aby sme vypracovali v takejto citlivej problematike nový text, ktorý by e, získal našu podporu. Ponúkame, ponúkame našu spoluprácu, ale nevychádzajúc z takého textu, ako bol odhlasovaný dnes do beda. Gracias. E, Ďakujem. Pán predseda hovorí pani Muniz. Mali sme viacero stretnutí tieňových spravodajcov a samozrejme je to absolútne demokratické, ale pán Zalevský z EPP nikdy nič nepovedal o tomto pozmeňovacom návrhu ani o inom, ktorý spôsobil negatívne hlasovanie EPP, ktoré samozrejme rešpektujeme. Chceli sme vyslať konštruktívne posolstvo nielen vo vzťahoch k Iránu, ale aj vo vzťahoch EÚ-Irán e globálne do budúcnosti vo vzťahoch vychádzajúcich z toho, že je tam už relatívne umiernený prezident a teda, že sme sa snažili nájsť aj nejaký konsenzus v tom kontroverznom jadrovom programe. Boli e, tam dve základné osy v tomto texte. Podpora e, Ženevskej jadrovej dohody, e, implikácia Iránu v regionálnych konfliktoch a kritika a opozícia EP, vyjadrenie teda našej opozície a boli tam aj odporúčania EÚ, aby sme uchvali toto konfrontačné stanovisko, pokiaľ ide o stav ľudských práv v Iráne. To boli tri osy, ktoré boli v tomto texte a na základe e, týchto osí sme vybudovali konsenzus, ako povedala pani Šáka a Kronberg, s jednotlivými politickými skupinami vrátane e, pána Zalevského. S ním som aj telefonovala, aby sme dohodli posledné línie. Ja ako spravodajkyňa som ochotná snažiť sa nájsť kompromis a konsenzus. To, čo EPP teraz znepokojujú a doteraz to nevyjadrili, ale vždy môžu znovu začať s rokovaniami a e, vyjadriť sa k tomu, čo v čase, keď sa o tom hovorilo, nevyjadrili. No, máme tu viacero kolegov, ktorí sa hlásia o slovo, ale žiaľ nemôžem absolvovať tú diskusiu, lebo máme tu hostia, ktorý už sa dostavil. Takže ja by som chcel povedať nasledovné. Ak všetci spravodajcovia teda všetci koordinátori budú toho názoru, že je to nevyhnutné, tak môžem skonštatovať, že sme nemali alebo neabsolvovali záverečné hlasovanie. A potom politické skupiny by mohli ešte raz viesť diskusiu počas obednejšej prestávky, zosúľadiť svoje stanoviská. To znamená, že e, potom by sa mohli tu vlastne zadefinovať tie návrhy, s ktorými EPP alebo iné skupiny mohli súhlasiť. Ak tá situácia nenastane, tak jednoducho celý tento postup považujem za ukončený. Takže toto vám navrhujem, tak to budeme postupovať. Pán Zala Franka, nech sa páči. Áno, pán predseda. Hlasovali sme o tomto texte a zamietli sme ho. Jediné, čo môžem ponúknuť menej mojej politickej skupiny, aj iné sa musia vyjadriť, aby sme sa pokusili dosiahnuť dohodu ak ju do, dosiahneme medzi všetkými politickými skupinami, tak budeme postupovať tak, ako keby sme neboli hlasovali a predložíme to na plenie. Ale opakujem, ak sa nám podarí dosiahnuť konsenzus, ak budeme mať naozaj široko väčšinový text, ktorý dosiahne širokú väčšinu podpory, ja súhlasím v mene politickej skupiny, aby sme dosiahli tento konsenzus, ale keď ho nedosiahneme, tak musíme vychádzať z výsledkov hlasovania dnes do obeda. Samozrejme, musíme sa snažiť o tento konsenzus ešte pred plénom, ale nemôžeme e, sa zase tváriť, že hlasovanie e, nebolo a text bol zamietnutý. Takže opakujem, sme ochotní rokovať a dosiahnuť kompromis, aby sme mali nejakú dohodu pred plénom. Ale ak sa tá dohoda nedosiahne, no, musíme ísť nejakým spôsobom, aký sme, aby sme sa dostali z tejto patovej situácie. Takže ak som to správne pochopil, ja by som chcel navrhnúť nasledovné. A síce, že aby sa tu vykonal vykonala snaha, eh, aby politické skupiny zosúladili tento text, o ktorom sa bude hlasovať 31. marca. Ak to nebude jednotný text, tak vlastne celú tú vec považujem za ukončenú, takže nebudeme už hlasovať o všetkých tých návrhoch, ale potom jednoducho je dôležité, aby všetky politické skupiny predložili spoločný návrh. Súhlasili by ste s takýmto postupom? Dobre, takže poďme touto cestou. A potom jednoducho každý sa musí snažiť výjsť v ústrety Jednoducho nie je to zvyčajná snaha, ale sme na konci legislatívneho obdobia a v apríli na druhom pléne sa o tom bude hlasovať, to nemôžeme hlasovať na mini pléne, jednoducho na to by nebol dostatok času pre politické skupiny. Súhlasíte s tým? Dobre, takže je tu určitá snaha a to potom znamená, že každý sa zúčastní rokovania a vypracujete všetci spoločný text, o ktorom budeme mať záverečné hlasovanie. Dobre? Je to snaha, uvidíme, či sa to podarí, to je na vás. Ďakujem pekne a týmto pádom sa dostávame k pánovi Sariušovi Volskému. Nech sa páči. Iba by som chcel poskytnúť aktuálnu informáciu, takže Ruská Duma hlasovala o tom, aby Krym sa pripal k Rusku a hlasovala, hlasovala aj za, aby USA a EU boli požiadané, aby vlastne všetci ich členovia boli daní na e, zoznam, ktorý sa týka sankcií. Dobre, budeme si rejiť touto radou. Teraz pán Preda. Je tu ešte ďalšia nová správa. V ruskej tlači sa ráno hovorilo, že predseda Dumy Zadnestierska oficiálne žiada začlenenie Zadnestierska do Ruska. Takže to bolo dnes ráno v ruskej tlači. diese Informationen. Dobre, takže poskytli ste nám tieto informácie. Myslím si, že zároveň musíme skonštatovať, že pokiaľ ide o to právne pripojenie tak e, to si bude vyžadovať 2 až 3 mesiace, aspoň podľa tých informácií z ruskej strany. A myslím si, že našou povinnosťou, aby sme sa snažili vyvíjať diplomatické úsilie, využívať diplomatické kanály. OK, then let's wage war. Dobre, takže potom musíme s nimi takto bojovať. Jednoducho, keď sa povie iba nie a bude sa pokračovať v ďalších krokoch, myslím si, že Británia by skôr mala využiť e, podpis Budapešského memoranda, ale ani to nebola záruka. Kolleginnen und Kollegen. Kolegyne, kolegovia. Chcel by som medzi nami privítať pána Ahmada Al-Garba, ktorý je predsedom Národnej koalície sírskych revolučných a opozičných síl. Stretáme sa príležitosti 3. výročia začiatku sírskej revolúcie, ktorú zahájila mierovým spôsobom na začiatku sírska opozícia, pán Al-Garba, tak, takže je tu sírska tragédia, ktorá sa ktorá trvá 4 roky. Chceli sme využiť túto príležitosť, e, že ste medzi nami, aby sme diskutovali o tom, čo môže vykonať medzinárodné spoločenstvo, aby sa uľahčilo dosiahnutie politického riešenia, aby sa podarilo zabezpečiť prechod novej demokratickej vláde v Sýrii. Situácia sa veľmi rýchlo mení a e, je veľmi zložité nájsť riešenie tejto situácie. Geneva 1 a Geneva 2 ako konferencie, Geneva 2 zlyhali, dá sa aspoň teraz opozičné síly boli zoslabené mnohými porážkami, ktoré im udelil režim a sírsky režim chce uskutočniť e, voľby. Zatiaľ nie je isté, či Asad bude kandidovať. Sírsky parlament stanovil pravidlá pre kandidátov na prezidenta a Opozícia v exile sa nemôže uchádzať o túto pozíciu, takže sú tu jasné pochybnosti, ktoré sa týkajú toho, či skutočne sírsky režim sa dosiahne demokratický prechod. Pokiaľ ide o revolučné sily, e, tak tie e, dokázali ohlasili, že vyhlásenie volie by znamenalo výrazný zlom, takže ide o to, aké úsilie môže vynúť napríklad aj OSN, aby sa zatlačil na režim Asado, aby sa, aby sa opätovne viedli rokovania, tak ako sa to začalo v Ženeve. Takže pán Orva, máte slovo, nech sa páči. صباح الخير Eh, شكرا ل eh, eh, من دعا Ďakujem pekne. Na úvod by som rád poďakoval organizátorom, ktorí nás pozvali na toto stretnutie, aby sme sa venovali tejto diskusie o sírskej revolúcii. 18. marca 2011 teda už ubehli tri roky od tejto sírskej revolúcie. Zúčastnili sme sa m, mm, tento revolúcie, keď deti vyšli do ulic, aby napísali posolstva, nápisy na múry ich škôl. Tieto deti boli zadržané, boli im vytrhnuté nechty a vlastne takýmto spôsobom sírska revolúcia pred tromi rokmi začala. أنتم مقدرين تماما حجم الكارثة Určite ste informovaní o rozsahu tejto katastrofy aj tragédie v Sýrii. Režim pri moci vysiela e, rakety a obstreluje bombami svoje obyvateľstva, svoje obyvateľstvo. Išli sme do Ženevy e, s nádejou, že nájdeme mierové riešenie a že sa prepracujeme k e, obdobiu prechodu. A vieme veľmi dobre, že Bashar al-Assad nie je súčasťou tohto riešenia, ale v skutočnosti počas našej prítomnosti v Ženeve aj nezávislo od tejto schôdze, tak e, sme skonštatovali, že bolo zavraždených viacej ako 5000 e, civilov v našej krajine. Je absolútne nepriateľné viesť rokovania a zároveň sledovať, ako prebiehajú tieto masakry, ktoré sú systematické Aj napriek tomu sme do Ženevy išli, predtým sme mali jedno stretnutie v Paríži a súhlasili sme s tým, že pocestujeme do Ženevy, ale ak e, e režim bude zodpovedný e, za neúspech týchto rokovaní, tak naši priatelia, naši spojenci v Európskej únii a členské štáty, ktoré sú súčasťou tejto skupiny, tak ich e, priatelia, spojenci by mali zaujať stanovisko, aby e, obránili civilné obyvateľstvo a aby e, prispeli jednak vojenskou, ale aj humanitárnou pomocou. Pán Lahdar Ilbrajmi, špeciálny vyslanec OSM pre Sýriu. Pred tromi dňami predložil svoju správu a označil, že Asadov režim je zodpovedný za neúspech rokovaní generálny tajomník OSN pán Ban Ki-moon. Tiež naznačil, a povedal, že kandidatúra Bašira Lasada pre nové volebné obdobie predstavuje skutočne negovanie akýchkoľvek možností dosiahnuť politické riešenie tejto situácie. V súčasnosti sme tu dnes pred vami, aby ste boli informovaní o všetkých týchto informáciách a o všetkých týchto detailoch. Žiadame, Európsku úniu, aby nám poskytla protiraketové zbranie, aby sme mohli obraniť naše civilné obyvateľstvo. Vidíte veľmi dobre, čo sa deje v Alepe. E, dochádza tam k bombardovaniu a cieľom sú obytné štvrte, civilné obyvateľstvo tieto bomby zabíjajú deti, ženy a obyvateľstvo ostáva v ruinách. E, my si nedokážeme zabezpečiť takýto druh zbraní, aby sme mohli e, obrániť naše civilné obyvateľstvo a aby sme mohli čeliť e, vojenskému letectvu, ktoré každodenne vraždí civilných obyvateľov. Určite vidíte, aká je rozsiahla táto humanitárna katastrofa v Syrii. Hovoríme už, štatistiky hovoria o viacej ako 200 tisíc smrteľných obetiach a OSN uznala, že počet presídlených a utečencov už predstavuje 9 miliónov sírcov, sírskych občanov, takže tretina sírskeho e, územia už bola čiastočne alebo úplne zničená. máme ťažkosti pri ošetrovaní zranených. Niektoré obete už sú invalidmi, eh, handicapovanými a naše prostriedky a možnosti sú veľmi obmedzené. Snažíme sa urobiť všetko preto, aby sme poskytli eh, zdravotníckú pomoc zraneným aj invalidom. Potrebujeme takúto pomoc v Syrii a analizujeme viaceré možnosti zdrojov takejto pomoci pre civilné obyvateľstvo v Sýrii, ale tragédia je takého rozsahu, že všetky zdroje nám jednoducho, ktoré máme k dispozícii, nám nepostačujú na to, aby sme mohli zasiahnuť je dôležitý aj ten humanitárny aspekt. Dnes viete, že určité zóny v Syrii sú v súčasnosti absolútne zablokované, obklúčené, e, sú odblokované a nie je možné tam nájsť základné potraviny, pitnú vodu či lieky. Tí, ktorí neboli zavraždení zbraňmi, tak jednoducho e, sú e, ničení a prenasledovaní hladom. Bashir al-Assad eh, prijal zákon buď sa podrobíte, alebo jednoducho vás vyhľadujem. Takýto je jeho slogan. Eh, to je jeho eslo, heslo v 21. storočí. A čo nás zabíja tretíkrát, to je to tiché eh, mlčanie medzinárodného spoločenstva, ktoré nereaguje z oči voči zločinu, e, ktorý sa deje na našom obyvateľstve. Tiež si želáme povedať na tejto pôde, e, že e, sme už maximum našich možností humanitárnej pomoci aplikovali a preto žiadame jednak od OSN rezolúciu v zmysle článku 7, aby sa identifikovali a stanovili humanitárne koridory, ktoré by zabezpečili poskytovanie e, tejto humanitárnej pomoci a v zmysle tohto článku 7 chceme záväzné opatrenia, aby všetky ozbrojené zložky a rovnako ako ozbrojené zahraničné jednotky boli vyzvané k opusteniu územia. Sýrsky režim umožňuje prísun žoldnierov na sírske územie, umožnil prístupu Hizbaláhu, ale aj žoldnierom z Iraku či z iránskej armády, rovnako ako žoldnieri Al-Kaidy. organizácie pre islamský štát v Iráku a ďalších organizácií by sme sa snažili bojovať proti e, týmto teroristickým alebo proti tejto teroristickej organizácii, ktorá má logistickú podporu aj e, sírskeho režimu. Snažili sme sa 4 mesiace bojovať proti tejto teroristickej organizácii a podarilo sa nám v Alepe oslobodiť Idleb Dirzor. Podarilo sa nám vyhrať e, bitky proti tejto teroristickej organizácii, ktorá je režimom podporovaná a krytá. Naši bojovníci bojujú proti terorizmu tejto organizácii a bojujeme aj proti terorizmu iránskych, iráckých žoldnierov a žoldnierov Hizbaláhu. Vedieme skutočnú vojnu proti týmto trom ozbrojeným zložkám. A v tomto boji, podľa môjho názoru, si myslím, máme právo na bezpodmienečnú vojenskú aj humanitárnu pomoc a preto sme prišli sem, aby sme vyjadrili naše potreby, aby sme vám povedali, že si želáme aby bola Európska únia v tejto kritickej fáze po našom boku v rámci Národnej sírskej koalície by sme chceli ustanoviť slobodný demokratický štát, ktorý bude založi- založený na demokratickej pluralite, kde budú môcť pracovať aj opozičné politické strany, kde môžu pracovať a zúčastňovať sa verejného života ženy, menšiny, aby sme mali taký štát, ktorý bude e, garantovať slobody a základné práva všetkých obyvateľov Sýrie. Much, uh, Ďakujem pekne za uh, toto vyhlásenie pred uh, výborom pre zahraničné veci. A teraz chcem dať možnosť kolegom aby vystúpili a najprv je pán Hovit. Well, thank you very much, President. Ďakujem pekne. Pán predseda, ako vidíte, eh, sú teraz eh, s pánom Alžarbom eh, poslanci zo všetkých strán a výborov a chceme vám vyjadriť našu podporu. A myslím si, že všetci vieme, že reakcia EÚ a medzinárodná nie je dostatočná vzhľadom na krízu, ale chápem, že e, je veľmi dôležité, aby sme niečo robili a my e, vám radi prejavujeme našu solidaritu. Chcem sa vás opýtať tri otázky. Prvá sa týka e, vývoja ženevských rozhovorov, ktoré sledujeme a je spravlivé, aby viacerí ľudia sa e, do toho zapojili a sledovali to. Chcem sa pýtať, že ako vy vidíte znútra tie rozvory a či máte nejakú nádej, že nastane prilom v tomto procese a či e, nájdu nejaké budúce diplomatické kroky a myslím si, že dôležité, aby sme za to požiadali. Po druhé, chcem sa vás zapýtať e, o podpore nás v EÚ voči vám ako um, koaličným a opozičným skupinám. Myslím, že je to dosť štandardné, štandardná analýza povedať, že jedna z ťažkostí v tomto procese, kde vás nechcem uh, osobne kritizovať, ale jedna z ťažkostí je, že uh, opozícia je rôznorodá a nie je koordinovaná tou mierou, e, že e, môže byť e, prechod k štátu. No myslím si, že to je pre vás skutočnosť, aj pre vašich kolegov. vás sa k tomu budete chcieť vyjadriť. No ja chcem sa vyjadriť k tomu, že diplomácia a finančná podpora a logistická podpora, ktorú vám dávame, je dostatočná hoci som si vypočul, čo ste podali dnes ráno o zbraniach e, a ostatní e, reagujú v tomto výbore. Ale čo do podpory, e, môžeme robiť viac, alebo robíme viac, alebo môžeme robiť dosť, alebo robíme dosť. A nakoniec boli ste veľmi úprimní, keď ste hovorili e, nám o džihadistom, e, o ktorých hovoríte e, ako členoch Al-Qaidi, ktorí sú tiež zapojení do opozície a ľudia by e, boli e, vďační, keby ste sa k tomu vyjadrili um, um, úprimne, pretože jedna súčasť e, veľmi e, zlých ľudí potenciálne bude nahradená druhou skupinou. Bol by som rád, keby ste nám uvedli podrobne, e, čo sa deje a aby ste e, urobili toto, čo najlepšie dokážete. Ďakujem za všetko, čo ste povedali. Mr. Howitt. E, Ďakujem, pán Hovit. Teraz chcem dať slovo pani Šake. Thank you very much. Um... Ďakujem pekne. Je dôležité, aby sme ďalej hľadali riešenia bez hľadu na to, aké môžu byť e, náročné a ja si cením možnosť, aby som si to od vás vypočula. A rado by e, som e, sa vás opýtal, čo si myslíte o možnostiach a šancách ženského procesu a vašej úlohe. A tiež, prečo, akú úlohu môže podľa vás zohrať Irán. Isté ľudia veria, že nemôže nastať riešenie bez Islamskej republiky, ktorá aktívne um, podporuje uh, bojovníkov v izbolách uh, a sú tu iní, ktorí uh, si myslia, že by to skomplikovalo veci. Tiež by som sa rada dozvedel viac o tom, do akej miery extremistické, džihadistické skupiny narastajú, ale tiež do akej miery oni medzi sebou bojujú. Aký si myslíte, že to bude mať dopad o pár mesiacov, pretože je jasné, že nemôžeme hovoriť o jednom džihadistickom bloku. Vidíme isté extremistické skupiny, ešte e, násilnejšie, radikálnejšie ako ostatní a samozrejme e, tí všetci nám spôsobujú obavy, pretože chápeme, že e, Sýria e, tieto e, režimy potlača a tí, oni tiež nepodporujú demokratickú spoločnosť ako alternatívu. Takže máme z toho veľké obavy. Európska únia je jedným z hlavných prispievateľov v humanitnom programe a pomoci a by, e, samozrejme sme veľmi smutní čo do počtu sírskych ľudí, ktorí sú odkazaní na pomoc a ako sa táto pomoc dostala k ľuďom, aké vy máte páky na opozičné sily, aby e, zabezpečili prístup pomoci v oblastiach, kde to bude možné? To sú asi najdôležitejšie otázky. No, máte nejaké myšlenky k um, susedným štátom v hlavnom kontexte Turecku, Jordánsku, Libanone. A to by sme si tiež ocenili, pretože prostredníctvom humanitnej pomoci možno dokážeme zmeniť záber našich programov, ak to bude potrebné. Thank you very much. Uh... Ďakujem pekne, pani Šake. Teraz ten dá slovo pánovi Atkinsovi. chairman, thank you very much indeed. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem tiež privítať eh, pána Alžabu. K eh, jeho návšteve eh, máme vyjadrenie e, v Británii e, o rozdielných politických názoroch, že e, musí byť mor na oboch stranách snemovne. A už teraz sú obavy o ľuďoch, ktorí sú vaši prirodzení spojenci, o zmesi aj opozície. A ja vás vyzývam, aby ste toto prebrali a vyriešili veľmi eh, aktívne a rozhodne. My sme eh, zaznamenali samozrejme, že Rusko v kontexte Sýrie nechce zasahovať eh, a zaujímavé je, ako sme počuli dnes rána, že niekto uviedol, že stojí za zmienku čínske stanovisko v súvislosti s Ukrajinou. E, e, sa chcem pýtať, alebo som zvedavý, či vzhľadom na um, problémy v Bezpečnostnej rade s Čínou a Ruskom, či máte nejaké e, návrhy, buď priamo alebo z podporov iných, aby ste predostreli sírsky problém Číne. A ja sa chcem pýtať, že keď prelomíme tento blok v rokovaniach musíme nájsť e, jedinečný spôsob, ako to riešiť a spýtam sa, či Čína by mohla byť alternatívou. Ďakujem, pán Atkins, a teraz chcem dať slovo pánovi Peteringovi, bývalnému predsedovi parlamentu. Ďakujem, pán Alžaba, srdečná vďaka za to, že ste tu. Um, bolo to pôsobivé, čo ste nám povedali, čo ste nám museli povedať a chcem ja osobne um, vyjadriť, že je bez pochyby, že Asadov režim je už prežitý a musí zmiznúť, pretože ináč nebude výhľad na mieru budúcnosti sírskeho ľudu. Ale rusijský e, spisovateľ rozpovedal, keď niekoho odstraníte z pamätníka, tak potom neviete, kto príde po ňom. A možno táto osoba ešte môže byť horšia môžete hovoriť proti Asadovi, čo chcete, ale jednu vec predsa urobil e, svojim e, režimom. E, kresťania mohli do istej miery slovne žiť v tomto štáte a pestovať svoju vieru. Keď som videl v Damasku na kostole rozsvietený kríž, čo nevidíte nikde inde v arabskom štáte. Preto sa pýtam, ako to dnes vyzerá s náboženskými menšinami, s kresťanmi v Sýrii a ako s nimi um, budete zaobchádzať, keď vy vyhráte, čo ja vám želám, ale neželám si, aby fundamentalisti uh, vyhrali, ktorí potom budú zabíjať kresťanov. Ako vyhodnotíte tieto otázky? Mister. Ďakujem, pán Petering, pán Severin. Thank you. Uh, thank you for... Um- Ďakujem uh, za vašu prezentáciu. Ja e, to um, sledujem s veľkou pozornosťou a myslím, že som pochopil, že sa domnievate, že konečné riešenie je politické riešenie a že nebude vojenské riešenie tejto krízy. No ja chcem, e, aby ste mi to potvrdili, ak to správne pochápem, či to môže byť e, vojenské riešenie alebo politické riešenie. A ak Politické riešenie je východiskom, alebo najlepším východiskom. Moja druhá otázka je, čo považujete za e, to politické riešenie, e, ktoré je zároveň spravodlivé, uskutočniteľné a udržateľné? Pre nás je veľmi dôležité, aby sme e, poznali vaše hodnotenie alebo vaš názor na tento spôsob. A posledná vec, čo si myslíte, že sú najdôležitejšie prekážky doteraz, ktoré neviedli ženevský proces k tomu politickému riešeniu, ktoré považujete e, za vhodný. E, Ďakujem, pán Sobrin. Posledný rečník, ktorý požiadal slovo, je pán Landsbergis. I would like, thank you very much for... Ďakujem za informácie a za výmenu názorov. Chcem vedieť, že či je nejaký pokrok z asadových e, zločinom proti ľudskosti, keď e, tak veľa ľudí, vrátane detí, bolo zabitých. A kde je Medzinárodný súd, kde výzva na tento súd. Ak tieto prirodzené spôsoby boli zablokované eh, v Bezpečnostnej rade alebo inde, predpokladám, že aspoň opozícia v Sýrii nemôže sa tomu vyhnúť a spochybňovať demokraciu. Ako to umožníte? My chápeme, že Rusko pokrýva, kryje takéto zločiny Asadovho režimu a že Rusko je dnes tak veľmi skompromitované vo svojom neototalite. Tieto otázky mali byť na stole. Zločiny proti ľudskosti, chemické zbranie proti civilom a deťom. Thank you very much, Mr. Landsberg. Ďakujem, pán Landsbergis. Pán Algebra. Algerba. Ešte jeden žiadal slovo, pán Tanok. About two years ago, I... Ďakujem, pán predseda. Asi pred dvoma rokmi som vyzval eh, v verejne eh, v parlamente, aby bola eh, vyhlásená bezletová zóna, ale nebolo to naplnené a myslím, že tisícky životov by bolo chránených, keby e, Západ e, postupoval toto stratégiou. E, moja otázka je, že vzhľadom na tento štatút, ktorý Rusko dosiahlo za posledný mesiac v dôsledku svojho správania v agresii proti Ukrajine. Myslíte si, že toto bude mať značný dopad na myslenie buď vo Washingtone alebo v európskych hlavných mestách? čo do um, podkopania um, podporúska voči osadovi. Napríklad uh, vzhľad na informácie o bezletových zónach používanie sudových bomb je osobitne uh, uh, nepriateľné a viem, že um, schopnosti Spojeného kráľovstva um, by uh, mohlo spôsobiť e, značné škody osadovému systému ak, e, a tiež vynútiť si bezletovú zónu, ak bude na to politická voľa. Myslíte si, že teraz e, Rusko, keď podporuje barbarský režim a a tiež skamalo veľa zo slobodného sveta, či bude teraz nová voľa, aby opäť sa posúdilo zvýšenie tlaku na Asada, aby ho prinútili vrátiť sa za rokovací stôl? Mr. Ďakujem, pán Tonok. Teraz al, pán Čarba má slovo, aby odpovedal na otázky kolegov. Eh, Ďakujem, dámy a páni. Ďakujem všetkým tým, ktorí položili otázky. Začnem otázkou k medzinárodnej pomoci alebo medzinárodnej odpovedi na humanitárnu pomoc a tak ďalej. Bola táto odpoveď postačujúca? No nie, nebola postačujúca. Určite, veď vidíte rozsah humanitárnej katastrofy, rozsah potrebnej pomoci, aký je rozsah politickej aj vojenskej katastrofy. Ide skutočne o obrovskú katastrofu, my vieme, že Európska únia e, sa snažila zachovať chválihodne. Pre nás ide nielen o slobodu alebo o revolúciu slobody, ale aj o revolúciu vernosti. E, my sme síce zacítili a dostali určitú podporu, ale tá nebola postačujúca. A teraz niekoľko otázok k ženevskému procesu. Odpoviem na tie viaceré otázky e, jedným, jednou odpoveďou a síce prečo ten ženevský proces zlyhal a my vieme, že zlyhal. Keď poznáte e, dobre existujúci, fungujúci kriminálny režim v Sýrii, tak e, my vieme veľmi dobre, že takýto režim nikdy nepríjme mierové riešenie. Režim, ktorý zabíja svoje civilné obyvateľstvo e, raketami z koc, tak to je režim, ktorý nechce žiadne mierivé riešenia. Zaznamenali sme aj Neviem, či existuje viacero iných režimov, ktorí takýmto e, skutočne e, smrteľným hrozným spôsobom útočí na svoje vlastné občianské civilné obyvateľstvo, použili dokonca chemické zbranie. My sme žiadali o e, OSN o prijatie rezolúcie o stiahnutí a nepoužívaní chemických zbraní. Táto rezolúcia bola prijatá ale otázka je, či všetky konvenčné a klasické zbranie sa môžu používať proti civilnému obyvateľstvu. Dobre, oni povedali, že dobre, tak stiahneme chemické zbranie, ale povolujeme používanie konvenčných zbraní proti civilnému obyvateľstvu a aby sa používalo na každodenné zabíjanie tieto zbranie. Ženeva mala za cieľ vytvoriť e, prechodnú vládu alebo nejakú dočasnú skupinu, kolégium, ktoré by malo dohliadať na priebeh volieb, kde by boli zastúpení jednak vojenské zložky, jednak občianské zložky a tak ďalej, aby sa prepracovali k demokratickému prechodu, k demokratickej spoločnosti a nejaký teda prechodný či dočasný orgán, aby došlo k prerodu tohto režimu na ktorom by sme sa na tomto prechode dohodli aj režim, aj opozícia. Povedali sme tak, E, na západe aj v Rusku. My sme jednoducho povedali, že súčasný sírsky režim nepríjme fungovanie takéhoto dočasného orgánu, pretože tento orgán či inštancia e, nie sú v záujme tohto režimu a režim e, naďalej používa zbranie, ničí územia, zabíja civilné obyvateľstva a režim teda nepríjme taký orgán, kde Asad nebude zastúpený. Nebude ani prítomný, ani zastúpený. E, povedali nám, že Rusi vyvíjajú určité nátlaky a my sme práve aj preto išli do Ženevy Hoci sme vedeli, že ženevský proces neprinesie politické riešenie, ale ja si myslím, že z mediálneho hľadiska my sme tú Ženevu vyhrali, pretože sme prijali e, rezolúciu prvej konferencie zo Ženevy a, a boli sme za mierové riešenie, takže súhlasíme e, s ženevským uznesením číslo 1 stiahnutie e, vojenských e, jednotiek a mierové riešenie, to boli všetko požiadavky, ktoré zasvetila a potvrdila aj tá prvá ženevská rezolúcia. A tým, že sme sa zúčastnili druhej ženevskej konferencie, sme preukázali, ako rež, režim plnil slova Basa, Aširal basata a že tam tie slova boli adresované len na ňo, zatiaľ čo my sme sa orientovali, obracali na všetkých, na naše obyvateľstvo, na medzinárodné spoločenstve. Išli sme do Ženevy, sadli sme si k tomu istému stolu ako predstavitelia režimu a boli sme ochotní pristúpiť k ústupkom, hoci sme veľmi dobre vedeli, že verejná mienka a sírsky národ nesúhlasil s tým, aby sme sedeli pri rovnakom stole ako predstavitelia sírskeho režimu a aby sme s nimi rokovali. A my sme to napriek tomu urobili. a pani poslankyňa, ktorá hovorila o našich vzťahoch s rôznymi eh, organizáciami a integristami. Vedzte, pani, že my sme najprv konzultovali všetky tieto skupiny, ktoré sú aj našou ozbrojenou zložkou a až potom sme išli do Ženevy a všetky tieto zložky nám udelili mandát, aby sme hovorili v ich mene. Išli sme Eh, do Ženevy a boli sme, mali sme silný mandát a ich podporu a boli sme ochotní prijať eh, eh, mier zbraní, ale bohužiaľ sírsky režim spôsobil zlyhanie celého rokovania Ženevy 1. To je k tomu ženevskému procesu. Teraz by som rád hovoril o potrebe pouvážať o období po Ženeve. Je samozrejme možné, že by sa zorganizovala ďalšia konferencia, ale bude to len taká sirota vzhľadom na situáciu a stanovisko sírskeho režimu. On vôbec nechce spolupracovať. K otázke terorizmu, aj tu bola taká otázka, tá tretia,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 Pokiaľ ide o extrémistov, naše stanovisko je veľmi jasné. Povedali sme vám, že prišli do oblasti, ktoré boli oslobodené našimi jednotkami. Asi rok kontrolujú niektoré z týchto zón a my viacej ako rok bojujeme proti týmto extrémistom. Ide o dve kategórie extrémistov. Jednak tí, ktorí prišli zo sírskych e, väzení, e, z väzení režimu, ktoré boli zaslaní do Iraku v čase britskej a americkej prítomnosti v Iraku, aby tam bojovali a títo väzni boli prepustení, aby potom mm, spôsobovali násilné roztržky e, v Syrii a potom ďalší extrémisti, e, ktorí sú e, buď členovia Al-Kaidy a mnohí z nich dokonca prišli aj z Európy. Je potrebné, aby ste aj vy všetci vedeli, že my sme bojovali proti týmto extrémistom a režim, ktorý proti nám násilne postupoval a nikdy proti týmto extrémistom nebojoval. بأسبوعين شنت قواتنا حرب ضروس وقوية على eh, Naši bojovníci museli veľmi ťažko bojovať proti extrémistom, proti predstaviteľom Al-Kaidy, proti talibancom vo viacerých oblastiach. Táto naša vojna proti extrémistom je všetkým veľmi dobre známa. A v tejto vojne e, padlo aj veľa martyrov a na našej strane, takže sme museli bojovať aj proti Rusom, ktorí sú najlepšími spojencami režimu. my všetci, sírske obyvateľstvo, aj vy, Európska únia, musíme bojovať proti týmto dvom frontom, proti teroristickým organizáciám, proti tým organizáciám, ktoré podporuje eh, Asadov režim, tento sírsky režim, ktorý je skorumpovaný a ktorý násilným spôsobom postupuje proti civilnému obyvateľstvu a my musíme bojovať za vytvorenie novej Sýrie. Nehovoríme ani o menšinách, nehovoríme o kresťanoch. Ja osobne pochádzam z tej oblasti, kde je väčšinové kresťanské obyvateľstvo. Je to mesto Kamešli Je to väčšinovo kresťanské mesto. E, postavené toto mesto bolo v roku 1921 francúzmi a žijú tam katolíci, protestanti, evanílici a tak ďalej. Takže v tomto meste Napríklad moja rodina prijala v tomto meste všetkých týchto kresťanov a to ešte pred, pred tým, ako sa narodil Asadov otec. Ja som študoval v protestantských školách od základnej až po strednú školu Navštevoval som školy, ktoré spravovali a viedli kresťania a protestanti. Moji vtedajší profesori sú stále v Syrii, ja som s nimi neustále v kontakte Žili sme v zóne, kde sa nerobil žiadny rozdiel medzi Arabmi, Kurdmi, kresťanmi. Bolo to, bola to oblasť či región, ktorá žila mierovým spôsobom. ako fungovali, ako žili kresťania ešte za e, života otca e, a Lasada pred ním. Po odchode Francúzov v 46 až do 1970. Akým spôsobom fungovali kresťania, aký bol ich štatút spoločnosti. Žili veľmi dobre, spolu nažívali s moslimmi, krajina zažívala absolútny mier. Sice mal, e, krajina zažívala demokratický vývoj, hoci došlo k istým vojenským prevratom alebo pokusom, ale demokracia vždy zvíťazila. Bola zabezpečená e, sloboda pre všetkých, tak pre kresťanov ako pre moslinov. Mali sme predsedu parlamentu Saida Sak, ktorý bol ortodoxný kresťana, ktorý na začiatku 50. rokov pôsobil a to bol jeden zo symbolov Sýrie. Takže všetci títo napríklad bojovali proti francúzskej prítomnosti v Sýrii. Ďalší významný kresťan sa len taký, ktorý zanechal skutočne veľmi hlbokú stopu v sírskej histórii. Ja osobne som bol v Damašku 7 mesiacov po revolúcii. Som išiel uh, na veľkonočný piatok do kostola a obracal som sa a boli tam prítomní patriarchovia, katolíci a tak ďalej a ja som gratuloval e, prítomným náboženským predstaviteľom k tomuto sviatku. Taký to bol náš život, e, takéto bolo naše spolunažívanie kresťanov a moslimov. Bola to Žalasadová rodina, ktorá sa zmocnila území. Kresťania boli väčšinou farmári, poľnospodári. On znárodnil aj napríklad e, teda priemysel a niektoré sektory priemyslu automobilový. A preto väčšina kresťanov emigrovala do Libanonu, Kanady alebo USA asi v 80. rokoch. A teda tento režim je jeden veľký klamár, nikoho neobhajuje či neobráňuje záujmy menšín. Menšiny obhajuje demokracia. My sme krajina, ktorá vždy obhajovala diverzitu. Boli sme vždy za túto náboženskú sírsku mozaiku a obraz modernej sírskej spoločnosti je takýto a bez tejto mozaiky jednoducho by sme nemohli v, pokračovať ďalej bez mierového spolunažívania. Následne režim, režim získal podporu západného sveta a ja vás naozaj upozorňujem, dajte si pozor na propagandu tohto režimu, aby ste jej nepodláhli, keď padajú rakety, tak rakety padajú bez rozdielu na hlavy eh, kresťanov, moslimov či kurdov. Máme jasné dôkazy toho, ako režim postupuje a Napríklad 11 tisíc väzňov bolo zavraždených v jednej jedinej väznici a máme e, zábery, ktoré to potvrdzujú. A bolo to 48 hodín pred e, druhou ženevskou konferenciou. To bol e, jeden z najväčších zločinov e, tohto režimu. Pokiaľ ide o tú otázku v súvislosti s Čínou, stretli sme sa v Montru s predstaviteľmi Číny po našom hlavnom prejave. Stretol som sa s čínskym ministrom zahraničných vecí. Bolo to veľmi užitočné stretnutie. vyjadril svoje pochopenie pre túto situáciu a vyhlásil, že zrejme jeho predstavy a informácie o opozícii neboli správne. Tiež povedal, že prejav prezidenta Bašara bol veľmi zlý, chybný, zatiaľ čo vystúpenie sírskej opozície bolo veľmi konštruktívne a dokonca nás oficiálne pozval na návštevu do Číny a ja oficiálne na, túto, na toto pozvanie aj odpoviem a čo skoro pôjdeme do Číny. Pokiaľ ide, pokiaľ ide o Irán, Irán bol pozvaný Ten, kto prijal eh, prvé ženevské komuniké, dostal aj pozvanie na druhé stretnutie, ale ak niekto nesúhlasí s prvým ženevským vyhlásením, tak sa nemôže zúčastniť druhého stretnutia. A Irán toto komunike alebo závery prvého stretnutia zo Ženevy nesúhlasil a neprijal. Irán sa dokonca zúčastnil násilia na sírskom území Hizbalah, ktorá je teroristická organizácia, nechce vstúpiť na sírske územie, ale Iránci naň tlačia, aby sa zúčastnil sírskeho konfliktu a to samozrejme vyvoláva len veľmi malú popularitu v arabskom svete. Nakoniec sa Hizbalah súčasnil tejto vojny proti sírskému národu a Hizbalah ani nesúhlasil s prvým ženevským uznesením. Keby s nami konštruktívne spolupracovali, my by sme ich samozrejme uvítali a prijali by sme ich prispenie, ale je potrebné, aby aj Irán postupoval tak, aby predstavitelia republikánskej gardy a Hizbalách musia prijať eh, prvé ženevské vyhlásenie a potom samozrejme nebudeme proti ich účasti na ženevských stretnutiach. otázke opozície a či my máme pod kontrolou tieto opozičné sily. Samozrejme, prišli sme do Ženevy a mali sme plný mandát týchto zložiek v teréne a sme pripravení pomoc všetkým oslobodeným územiam. Ozbrojené zložky v teréne bojovali a bojujú proti terorizmu a oni budú postupovať aj tak, aby e, sa dostala humanitárna pomoc e, civilnému obyvateľstvu. O Ženeve sme už hovorili a tvrdohlavosť e, sírskeho režimu to je základná prekážka v týchto rokovaniach. Padla tu otázka, či by riešenie mohlo byť vojenské. No samozrejme, že nie. Musí ísť o politické riešenie konečnom dôsledku to musí byť politické riešenie, ale v súčasnosti sú dve paralelné línie, jedna vojenská, jedna politická. A vy viete veľmi dobre, že ak nebudeme vyvíjať veľmi silný tlak na režim, tak eh, to politické riešenie nepríde. Keď sa použili chemické zbráne napríklad na juhu územia a tak ďalej, tak som sa stretol aj s ministrom zahraničných vecí A keď USA, Francúzsko a Veľká Británia sa postavili režimu a pohrozili mu vojenskou odpoveďou, aby sme ho potrestali, aby ho potrestali za používanie chemicky, chemických zbraní, tak režim bol ochotný tie chemické zbranie zložiť. A to je, tá, to je ten dôkaz, že tento režim pozná len jazyk sily. Ten, kto funguje a zakladá svoje pôsobenie na sile, tak bude len na silu reagovať. A preto musíme ísť dvomi paralelnými líniami, vojenskou aj politickou Vojenská rovnováha v teréne musí byť samozrejme v prospech našej koalície, aby sa nám podarilo dosiahnuť skutočné politické riešenie, za ktoré my v plnej miere sme. Tretina krajiny bola zničená, je potrebné veľmi rýchlo dosiahnuť toto politické riešenie. Ale zároveň potrebujeme mať dostatočnú silu, aby sme neutralizovali letecké sírske zložky, ak dosiahneme skutočnú efektívnu, efektívny tlak na e, sírsky režim, tak až vtedy sa nám podarí prepracovať k politickému riešeniu. Ale chceli by sme všetkých uistiť, že sa nemusíte obávať že by sa zbranie dostali do rúk teroristov či extrémistov v Syrii. Sme schopní proti ním bojovať. Oni nebudú na scéne. Skutoční revolucionári, ktorí sa postavili proti režimu, to sú tí, ktorí budú bojovať keďže sme spustili už našu vojnu proti režimu, nedovolíme nikomu, aby nám ukradol našu revolúciu. My sme za ňu zodpovední a sme zodpovední aj za to, čo tu vyhlasujeme. Všetci tí, ktorí budú za skutočné demokratické voľby s urnami a tak ďalej, my budeme všetkých týchto podporovať či už sú etnické rozdiely či iné, ale títo predstavitelia e, týchto komunít budú podporovať výsledky demokratických volieb, tak aj my ich vždy podporíme. A preto chceme ísť cestou demokratického procesu. Skutočné politické e, spravodlivé riešenie musí vyhrať. Súhlasíme s uznesením zo Ženevy, súhlasili sme s vytvorením dočasného orgánu, kde by boli zastúpení aj umiernení politickí predstavitelia, osoby, ktoré bude akceptovať aj režim a osoby, ktoré E, budú zastupovať nás a ktorí e, budú reprezentovať nás e, počas tohto prechodného obdobia, aby sme sa dostali k novej slobodnej Syrii po demokratických voľbách. احنا في سوريا كما قلنا ان حجم v ako sme už povedali, musíme riešiť humanitárnu katastrofu. Letecké embargo nie je priateľné, lebo zóna leteckého vylúčenia a to jednoducho nie je riešenie pre nás. Požiadali sme o to, keď sme boli v prvej fáze tohto konfliktu, ale s tým to mlčanie medzinárodného spoločenstva žiaľ situáciu zhoršilo a teraz potrebujeme zbranie, aby sme čelili vojenskému letectvu sírskeho režimu v oblasti humanitárnej pomoci vidíte to množstvo zavraždených aj väzňov vo, väzen- vo väzniciach, ale aj civilné obyvateľstvo, ženy, deti. A ženy zohrali skutočne veľmi dôležitú úlohu v sírskej revolúcii, e, postupovali priam hrdinsky. Možno, možno sme dostatočne neocenili úlohu ženy v tejto revolúcii. Ja som navštívil juhosírske mesto Ára na začiatku revolúcie. Videl som tam modlitbu počas moslimského sviatku a počas tejto návštevy som sa stretol s jednou ženou a pred ňou ležalo jej dieťa, ktoré malo, malo zlomenú nohu a táto žena mi povedala, Tri moje deti zomreli ako martyri a moje štvrté dieťa je zranené a to je skutočne obrovská cena za slobodu a demokraciu. Je to skutočná eh, udalosť, skutočne sa toto stalo, táto žena eh, akceptovala fakt, že jej deti eh, zomreli, aby Syria mohla byť slobodná. Taká je aj úloha žien v Syrii. Pokiaľ ide o demokraciu, ja som uh, bol zvolený ako predseda našej koalície. My sme e, postupovali a chceme postupovať tak, aby sme boli príkladom. Máme predsedu, e, generálny sekretariat a tak ďalej. Naše orgány sú demokraticky volené. A takéto sú aj princípy, e, ktoré chceme aplikovať pri príprave našej budúcej ústavy v Sýrii. Myslím, že som odpovedala na všetky otázky, ktoré tu padli. Ide o jedinečnú príležitosť, ktorú som mal, aby som sa stretol e, s európskymi poslancami výboru AFET. E, považujeme EU za nášho najbližšieho spojenca a želáme si samozrejme, aby ste boli po našom boku, nie po boku vrahov Európa bola a vždy stála na strane obeti. Európa nikdy nepodporovala e, katov a ani ich nikdy nebude podporovať a taká je aj naša nádej. Ďakujem pekne, skutočne vám ďakujem pekne za informácie, ktoré ste nám poskytli. Musím povedať, že sme skutočne výrazne na vašej strane ale iste viete, že máme obmedzené možnosti a tak povedať je tu až bezmocnosť, pokiaľ ide o hroznú situáciu v vašej krajine. Vieme, koľko je tu obetí, vieme, koľko je tu utečencov v rámci vašej krajiny. Prednedávnom som navštívil Libanon, a v Libanone, v takej malej krajine, je tam približne milión sírskych e, utečencov, rodiny s mnohými deť, deťmi, ženy častokrát nevedia, kde sú ich manželia. Je to skutočne hrozná, pre všetkým aj humanitárna katastrofa, ktorá sa týka vašej krajiny a preto skutočne všetci dúfame, že čoskoro sa podarí nájsť mierové riešenie, aby obyvateľe vašej krajiny mohli žiť v miery a v slobode. A prajme vám v tejto veci skutočne veľa úspechov.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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Dámy a páni, teraz by som vás chcel privítať pri ďalšom bode nášho programu. Je tu s nami pán James Moran, ktorý je vedúci delegácie EÚ v Egypte. A pokiaľ je situáciu v Egypte, je tam skutočne veľmi zložitá až kritická situácia, ide tam o problematiku novej ústavy Musím povedať, že tá ústava obsahuje mnohé pozitívne body, ale skôr tu ide otázku uplatňovania tak v politickej oblasti ako oblasti ľudských práv a pokiaľ sa implementuje, ide o to, či sa implementuje táto ústava z hľadiska obsahu, alebo či je to vlastne iba fasáda. No a to je to, čo je hlavné v tejto súvislosti. My vieme, že prezident Morsi zlyhal pokiaľ ide o naplnenie demokratických ekonomických očakávaní a že vlastne iba časť egyptského obyvateľstva vlastne reprezentoval. No a teraz ide o to, že dúfame, že prechodná vláda nevykoná ďalšie chyby, že by tu bola vlastne e, verzia, druhá verzia Mubaraka, ale horšia, takže je to otázky ľudského práva, ľudských práv právneho štátu. Ide tu aj o situáciu menšín etnických a náboženských, kde kresťania mm, zohrávajú dôležitú úlohu. Takže situácia sa ešte skomplikovala tým, že pokiaľ ide o Perský záliv, Saudskú Arábiu a moslimské bratstvo bolo vyhlásené za teroristickú organizáciu a uvidíme, aký vplyv to bude mať v najbližších týždňoch a mesiacoch, pokiaľ ide o násilie, ktoré momentálne vládne v Egypte z viacerých strán. Pevne veríme, že voľby umožnia pluralistickú spoločnosť a že povedú k zlepšeniu situácie. Nás by zaujímala, zaujímal váš názor, vaša analýza situácie, takže nech sa páči, pán veľvyslanec, máte slovo. Ďakujem pekne za zdravím všetkých. Poslankyne, poslanci, dámy a páni, vykonám všetko, čo je v mojich silách, aby som vám prezentoval náš názor na situáciu v Káhire. Musím povedať, že situácia v Káhire je pomerne neprehľadná. Jednoducho takto je teraz, ako povedal váš predseda, teraz je tam už ústava, ktorá bola schválna, odhlasovaná, pokiaľ ide o kampaň, tak samozrejme tam bol bojkot e, Aliancie pre demokraciu a moslimského bratstva. No a pokiaľ ide o situáciu v médiách, tam nebola vôbec pozbudujúca situácia pre tých, ktorí boli za nie odpovede rámci hlasovania. Pokiaľ je samotný dokument, e, ako ste o tom hovorili, pán predseda, obsahuje určité pozitívne prvky, napríklad pokiaľ niektoré ustanovenia, také pokrokové, ktoré sa týkajú napríklad základných práv a rodovej rovnosti, tak to tam je, aj keď samozrejme je dôležité, aby sa to transponovalo, uplatňovalo. A to znamená, že je dôležité, aby sa potom niekoľko mesiacov prezidentských voľbách zvolil demokratický parlament, takže uvidíme, aké budú výsledky, ako sa to vlastne prejaví v legislatíve. Takže ide tu o pomerne silné opatrenia, ktoré sa týkajú rozdelenia moci a právomoci medzi parlament a e, prezidenta, ide tu obmedzenie časového mandátu prezidenta, ide tu vlastne o vyváženie právomoci a kontroly a keď bude zvolený parlament, tak potom by tu vlastne mal byť dostatočný priestor pre vytvorenie vyváženejšej vlády a vyvážených právomocí medzi obdvomi týmito aktérmi. Dôležitá pre všetkým aj spolupráca medzi Egyptským parlamentom a Európskym parlamentom, teda keď Egyptský parlament bude zvolený. Pokiaľ ide o poslancov v Egypte. Mnohí si cenia toto vaše úsilie, majú vzťahy e, a chcú ich ďalej rozvíjať, to je dôležité pre všetkých. Ústava zároveň znamená aj prinašajú zo sebou aj kontroverznejšie opatrenia, napríklad pokiaľ tu ide o to, že za isté okolnosti civil, civili môžu byť súdení súdnymi, e, vojenskými súdmi bez nejakého dohľadu a kontroly. A pokiaľ samotný dokument sú tam viaceré prvky, ktoré môžu pomôcť lepšiť situáciu a vrátiť krajinu na cestu k demokracii. Takže teraz dôležité budú prezidentské voľby. Volebný zákon bol iba teraz schválený, boli tam isté kontroverzné veci, ktoré sa týkajú podáv- možnosti podávania sťažnosti a momentálne to ale aj ostalo v tejto situácii. Pokiaľ časové limity, ktoré sú stanovené v ústave, prechodný dočasný prezident sa k tomu vyjadril, že voľby mohli byť niekedy v máji. No a ešte si spomínate, ako to bolo v rámci prvých voľbách. Tam istý kandidát dostal 21%, teraz sa opätovne uchádza a je vysoko pravdepodobné, že tam bude napríklad aj podpredseda vlády Maršal Al-Sisi. Potom pokiaľ ďalších kandidátov môžu sa prihlásiť, pokiaľ ide, vaše, pokiaľ ich programy nie je veľa známe, takže uvidíme, keď sa začne kampaň. No a potom pokiaľ je parlamentné voľby, pokiaľ ide o politické strany, ktoré sa rozvíjajú, sú opätovne aktívne. No a potom sú tam samozrejme aj islamistické strany. Pokiaľ ide o um, bratstvo a stranu slobody, Neviem ak, presne, aká je tam situácia, ťažko to analyzovať, ale jedna vec je istá, nie je tu veľká ochota v tejto krajine dosiahnuť zmierenie, aj keď niektorí dôležití politickí aktéry e, sa verejne vyjadrili v tom zmysle, že bude nevyhnutné, aby v istej dobe sa obnovil tento proces zmierenia. Takže to všetko teraz prebieha, možno si spomínate, ako je tam zložitá situácia, pokiaľ je o hrozby, bezpečnostné hrozby, terorizmus a tak ďalej. No a potom sú tu ešte aj ďalej prebiehajúce procesy na uliciach, sú tu sekulárne hnutia, no a potom ešte tam sú vojenské zložky, ktoré zahrávajú dôležitú úlohu. Európska únia odmietla, všetko aj Európske pán bol súčasťou toho úsilia, všetko, všetko násilie, turistické útoky a v tomto budeme aj ďalej pokračovať. Skutočne sú to dôvody byť na to, aby sme boli znepokojení, pokiaľ ide Egypt a pokiaľ ide o širšie súvislosti. Tá situácia je nejasná, turbulentná, potom tu bol útok v tábe pred mesiacom, bol tu ten teda turistický autobus, došlo tam k úmrtiam, takže zdá sa, že to je nová fáza kampane, čo je veľmi znepokojivá. to zložky a môže negatívne ovplyvniť e, turistický sektor, tam je výrazný tlak, milióny ľudí skutočne závisia od tejto oblasti, zamestnanosť turizme upadá, počet návštevníkov krajiny klesá, ako aj výdavky spojené s návštevou tejto krajiny. Zároveň dôležité jasne povedať, že pokiaľ politický proces musí byť otvorený pre všetkých, ktorí sú proti e, násiliu a podpory demokratické princípy, to je veľmi zásadné. Je to určitý proces, ktorý musí byť maximálne inkluzívny Dôležité zabezpečiť demokratický prechod na jednej strane a na druhej strane. Ide tu pre všetkým o to, ako zabezpečiť slobého hľadiska a e, stabilnú bezpečnosť. Toto je veľmi dôležité z hľadiska e, egyptských občanov, ktorí to vyžadujú po všetky tie udalosti, ktoré zažili od januára 2011. No a my sme vyjadrili neustále obavy, ktoré sa týkajú ľudskoprávnej situácie, aj keď je tu isté vnímanie toho, že bezpečnosť je prvotná vec na prvom mieste, ale niektoré veci sa tu riešia, tak povediac, bez e, rukavičiek. Takže dôležité sú rozhodnutia parlamentu, potom sú tu závery z Rady ministrov zahraničných vecí z minulého mesiaca. No a pokiaľ ide o tie oblasti, kde sme znepokojení, tu ide o proces vyšetrovania, tu sa vykonala určitá práca na úrovni Národného výboru pre ľudské práva, to je možné sa opierať do budúcnosti, sú tu prebiehajúce súdne spory, ktoré sa týkajú žurnalistov, sú tu rozsudky, s ktorými sú konfrontovaní protestujúci, sú tieto rozsudky považované za neprimerané a potom ozdané podmienky, v ktorých sú zadržiavané osoby. Sa netýka len islamistov, ale aj sekulárne hnutia, ktoré boli, ktorých zástupcovia boli e, zadržaní Stavros Lambrinis, viem, že vás informuje pravidelne, dochádza to k čas, častým stretnutiam zastupcom vlády, občianskej spoločnosti, je tu misia EÚ v Káhire, sledujeme túto situáciu. Ešte jednu vec som chcel spomenúť, pán predseda. Vy ste spomínali kresťanov a myslím si, že v tejto súvislosti Ide o to, že ich situácia sa do istej miery zlepšila v posledných mesiacoch, potom ako to bolo veľmi zložité v roku 2013, keď došlo k útokom na kostoly, takže je to istý dôvod na uh, mierny optimizmus, pokiaľ je postavenie kresťanov v krajine. Takže poďme rýchlo k hospodárskej politike. Myslím si, že tam môžu byť určité pozbudujúce signály. Pokiaľ ide o posledné informácie o strede prechodnej vlády, tak e, tam ide o e, veľmi skúsené osoby, ktoré sa majú zaobrať ekonomickými otázkami No a je tu snaha zamerať sa na medzinárodnú spoluprácu. Ide tu o to, že sa je tu vôľa spolupracovať s medzinárodnými finančnými inštitúciami. Momentálne je totiž to Egypt veľmi závislý od podpory e, troch dôležitých aktérov v Perskom zálive. To je samozrejme neudržateľné, to povedali aj niektoré tie štáty z Perského zálivu, takže je dôležité zabezpečiť širšiu podporu pre krajinu. No ale samozrejme neudeje sa to zo dňa na deň. Najprv je, musia, sa musia udiať voľby, pokiaľ ide o posledné vyhlásenia predsedu vlády, podpredsedu vlády, ako je ministru financí, tak oni e, povedali, že momentálne politiky nie sú dostatočne robustné a že je dôležité riešiť dlhodobé otázky, ktoré sa týkajú subvencií palív, to vytvára asi 20 rozpočtu Egyptu, 10 HDP, je to veľká záťaž. Tá, to posolstvo, ktoré tu je, je do istej miery koordinované a je tu určitá kampaň, ktorá šíri povedomie, takže uvidíme, ako sa to vyvinie. Pokiaľ ministerstvo financie minulý týždeň sa vyjadrili k otázkam daní, ide o to, ako zvýšiť daňové výnosy, sú tu určité ekonomické štatistiky, výhľad do budúcnosti. Vieme, že je zložitá rozpočtová situácia a potom je tu určitá ochota zmeniť eh, politiky oblasti energetiky. A toto všetko podľa nášho smeru ide správnym smerom, pokiaľ ide o reformy ministri zaoberajúci sa ekonomickými otázkami, ako je obchod, priemysel, investície a tak ďalej. Oni sa vyjadrili v tom zmyslu, že je to veľká politická vôľa, ako zlepšiť eh, podnikateľské prostredie, kde eh, to bolo veľmi negatívne v posledných rokoch. Dôležité je zmeniť investičný zákon, ktorý schválila vláda a teraz je to vlastne pre, predložené prezidentovi, takže to je pozitívna vec. Dôležité je posilniť eh, právnu istotu. Mnohé podniky to mali veľké problémy v tejto oblasti, predovšetkým pokiaľ ide o podniky, ktoré boli privatizované v minulosti, takže boli tu určité šokové vlny, ktoré, na ktoré reagovali investori. Takže teraz je dobré, že prechodná vláda vlastne už hneď v ranej fáze chce riešiť aj takéto témy. No ale ako som vravel, je to iba začiatok celého úsilovania tejto vlády, zatiaľ je to neisté. A ja som vlastne prišiel do Káhery vo februári 2013, teraz už je tam štvrtý predseda vlády, takže skutočne je to veľmi zložitá situácia, uvidím, čo sa im podarí dosiahnuť. A pokiaľ ide o to smerovanie a reformy, je tam istá vôľa, čo je pozitívne. boli tu určité udalosti, ktoré sa týkajú externých politik. Myslím si, že pán predseda nemáme možnosť eh, dostatok času hovoriť o všetkom spolním o dve veci. Pokiaľ ide o nové oživené vzťahy Egypta s Ruskom, to sme zaznamenali. Takže tam boli dôležité návštevy na vysokej úrovni eh, bilaterálneho charakteru. Takže Egypt sa snaží pozicionovať v oblasti externých politík. Potom je tu snaha oživiť svoje vzťahy s Afrikou to má samozrejme svoje dôvody, nie len to, že e, Egypt je dôležitým aktérom na africkom kontinente, dôležité vzťahy s Africkou úniou. No potom je tu ešte dôležitá téma, ktorá sa týka vody v Níle. A tu ide o také témy ako napríklad budovanie priehrady v Etiópii, takže vzťahy medzi Etiópiou a Egyptom sú momentálne napäté. Toto je oblasť, kde by možno bolo dobré poskytnúť im istú pomoc zo strany medzinárodných entít ako Európska únia. My sme samozrejme ale jasne povedali, že aby sa to mohlo stať, dôležité, aby to požadovali obidve strany. A momentálne etiópska strana zatiaľ o to nemá záujem. Ale to je situácia, ktorú budeme sledovať, možno sa tým môžete aj vyzaoberať. Takže to je vec, ktorá sa môže komplikovať v najbližších mesiacoch. No a na záver, ak dovolíte, by som sa týkal nášho pôsobenia. Pán predseda, ako iste viete, Európska únia vôbec poprvýkrát bola požiadaná, aby mobilizovala volebnú pozorovaciu misiu, pokiaľ ide o prezidentské voľby, takže sú tu už technické e, veci, ktoré je nutné doladiť. Samozrejme bude veľmi dôležité, aby, sme, aby sa v plnej miere rešpektovala e, metodológia pre voľby, to je veľmi dôležité z medzinárodného hľadiska. Dôležité je monitorovať aj kampaň, nielen samotné voľby, to je zásadné. No a keď Stavros tam bol pred niekoľkými týždňami, tak e, niektorí dôležití ministri o vláde, ktorí sú odpovední za otázky bezpečnosti, hovorili, že sa vykoná všetko preto, aby sa vyspečila rovnosť šanci pre všetkých kandidátov a e, tu je dôležité to aj samozrejme naplniť. Takže čím skôr bude potvrdený dátum pre voľby, Zatiaľ, čo nie, to nie je zabezpečené, tak budeme môcť tam presunúť náš tým, pokiaľ ide o monitorovanie e, celého procesu, to je pozitívna vec a mohlo by to prispieť tomu, aby sme posilnili naše partnerstvo a posilniť vzájomný rešpekt. Pokiaľ ide o úroveň politického zapojenia, tak vysoká predstaviteľka Ashton navštívila v poslednom roku 6 krát Egypt, e, Bernard Leon, z času na čas tiež tam chodí. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, takže vykonáva túto úlohu, pokiaľ ide o pôsobenie v tejto oblasti. Takže na tomto pracujeme. Zároveň je to záujem, ktorý sa týka posilniť úsil, ktorý sa týka posilnenia úsilia, spolupracovať s občianskou spoločnosťou, spolupracovať v ľudskoprávnej situácii, to je určité finančné nástroje, Veľmi citlivé otázky sú, ktoré sa týkajú tzv. zasahovania zvonka do krajiny. Myslím si, že je dôležité, aby obidve strany tomuto pristupovali vyzretým spôsobom. Dôležité tu riešiť praktické otázky, napríklad vymieňať si skúsenosti v, najlep- v oblasti najlepších legislatívnych postupov. Myslím, že toto je veľmi dôležitá téma pre váš parlament a pevne verím, že sa podarí mať lepšiu spoluprácu, spoluprácu v budúcnosti. Stavros Lambrinis je toho vedomý a ako on vykonáva svoju úlohu v tejto oblasti. On sa zoberá aj tým, kde by sme mohli my pôsobiť, pokiaľ ide o zlepšenie legislatívneho rámca, pokiaľ ide o pomoc a politiku európskeho susedstva. Ministri zahraničných vecí EÚ povedali, že budú naďalej podporovať socioekonomický rozvoj spoločnosti. Tu ide o oblasti, ktoré sú veľmi dôležité, tam zdieľame úsilie, takto postupujeme je veľmi dôležité poznamenať tejto súvislosti, že minulý týždeň sa prezentoval nový možnosť politického mapovania Egyptu, pokiaľ ide o situáciu chudoby, tak tam sa zvýšil podiel z 21 na 26 roku 2014, takže to je veľmi znepokojitá situácia. Týka sa to zraniteľných skupín mladých ľudí, žien, polnospodárov. Oni najviac trpia v tejto situácii, takže je to určité programy, na ktoré sa sústredíme. To sa týka zamestnanosti pre všetkých mladých, vzdelávania, e, vidiecký rozvoj, ale mestský rozvoj. Je to, vytvor, to ako vytvoriť nové programy v najbližších mesiacoch a tie sa budú môcť potom rozvíjať v priebehu roka. Zároveň podporujeme aj e, investície zo strany Európskej investičnej banky, ide to aj o spoluprácu Svetovou bankou, EBRD, je tu, je tu investičný nástroj EÚ, takže myslím si, že komisia bude prezentovať myšlienky, ktoré sa týkajú e, ehm, susedskej spolupráce. To bude ešte asi tento týždeň. Pokiaľ ide o obchod a investície, my sme tu prišli s ponukou e, prehlbiť e, dohodu o voľnom obchodu, takže tu ide o rokovania, dôležité je zabezpečiť politickú kontinuitu, takže ako som spomínal, to je to dôležitá téma voli, bo vidíme, ako dopadnú, takže my aj naďalej skúmame možnosti, ktoré sú v tejto oblasti, sú tu určité náznaky o strany aktuálnej vlády, sa zlepšuje podnikateľské prostredie, to je pozbudujúca informácia, musíme ďalej úzko spolupracovať. Vážený pán predseda, poslankyne, poslanci, myslím si, že je dôležité zvoreť zdôrazniť, že pokiaľ je naše partnerstvo s takouto dôležitou krajinou, e, južného susedstva, to je skutočne veľmi zásadné, Egypt sa rozvíja, pred tromi rokem boli revolúcie, sú tam veľké výzvy, ktoré sa týkajú bezpečnosti, demokratizácie, sociálnej spravodlivosti, hospodárskeho rozvoja a tak ďalej, ten zoznam je veľmi dlhý. Pokiaľ ide o samotné riešenie, tak ich je možné vykonať iba v Egypte. No a možno aj nevždy súhlasíme so všetkými vecami, ktoré sa dejú v tých susedných krajinách. My chceme ale prispieť pozitívnom vývoju. Ako som už vravel, vaša inštitúcia je súčasťou celého úsilia a pevne verím sa stretneme na bližších mesiacoch v Káhire, čiž to bude v kontexte pozorovateľskej misie alebo pri nepríležitosti. Ďakujem pekne, pán predseda. Mr. Salafranca. Ďakujem, pán predseda. E, vítajte, pán veľvyslanec. E, ďakujem, že ste tu dnes s nami a že ste nám predložili tento zaujímavý briefing. E, naposledy, čo som mal možnosť e, naštíviť e, váš štát, bol v súvislosti so spustením pracovnej skupiny s vysokou predstaviteľkou a medzi tým sa značne situácia zmenila. V tejto súvislosti nám spôsobuje obavy situácia nestability, ktorú zažíva váš štát teraz, ako ste aj sám povedali, a predovšetkým tie ekonomické nerovnováhy, ktoré naďalej nastávajú, napriek tomu, že ako ste povedali, verejný deficit sa zniží pod limit 12% e, vzhľadom na situáciu e, štátu, e, keď môžeme porovnať index chudoby v štáte a očakáme, že bude predložený návrh zákona na uľahčenie investícií a pomôže v tomto ťažkom momente. Hovorili ste o návšteve, ktorú pán Lambrinidis, vyslanec pre ľudské práva, mal vo vašej krajine a hovorili ste nám o problémoch, ktoré existujú existujú v um, vašej uh, krajine a rád by som bol, keby ste nám aj vypovedali uh, eh, o tom, ako vidíte situáciu ľudskými právami vo vašom štáte. Na druhej strane ste, myslím, pozitívne zhodnotili uh, ústavný mm, kontext. Vieme, že Európska únia uh, poslala technickú uh, misiu, ktorá bude sprázať tento proces a to nebude pozorovateľská misia pri voľbách. No a chceli by sme poznať váš názor alebo aby ste nám syntetizovali alebo predvídali výsledok tejto správy z tejto technickej pomoci z e o ústavnom referende. E, myslím si tiež, že tie volebné procesy, ktoré teraz prebiehajú a proces prezidentských volieb a proces parlamentných volieb e, Ehm, budú úspešné len ak sa budú diať e, v kontexte politickej plurality a v inkluzívnom kontexte a v kontexte, e, ktorý, ako by ste dobre povedali, budú môcť byť zahrnuté demokratické politické súdy v štáte. E, najprv to budú prezidentské voľby okrem možnej kandidatúry pána Asisiho, to budú možné ďalšie kandidatúry, ktoré by mohli predstavovať hnutia inej povahy a e, keď už sa teraz kreslí politická mapa e, voči tým politickým prezidentským voľbám vzhľadom na účasť islamistických síl, rád by som bol, keď ste nám povedali podrobnejšie, ako sa to profiluje, celá táto prípravná práca e, na voľbách, a oznelo tu, že tie lehoty sú v súlade s tým, ako ich opravuje ústava. No, a rovnako ako pán Brana, ja chcem povedať, že najdôležitejšie je, aby sa zaručil e, proces e, politického prechodu a ekonomickej e, obnovy a je dôležité, že už toto nastalo v štáte a že už tam nie sú teroristické javy a toto len na základe dôvery môže umožniť, aby e, tak dôležitý štát, ako je Egypt, e, ďalej e, napredoval. A ja vám teda chcem poďakovať za to, že ste tu vystúpili v mene takého dôležitého štátu, ako je Egypt. A len ľutujem, že situácia na Ukrajine neumožnila tak veľmi sústrediť medzinárodnú pozornosť na Egypt, ale je pravda, že v Egypte sa hrá dôležitá hra a Hm, podľa toho vyhlásenia, ktoré ste nám predložili dnes ráno a za to vám chcem opäť poďakovať. E, nie je teraz alternatíva, aby sme vsadili e, na cestný plán e, ústavnej zmeny a prezidentských volieb, ktoré sa teraz pripravujú. Thank you very much, President. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, že ste tu s nami a že ste nám prednesli dosť e, úplný prehľad o situácii dnešnej. Ako to vidíte, moja posledná návšteva v Egypte bola e, tiež, keď e, bola tá pracovná skupina zostavená. E, jedna vec, ktorá osobitne nám spôsobuje e, obavy eh, je situácia na Sinaji. Hovorili ste, že sa zhoršuje. A myslím, že časť tohto problému je spôsobený bezpečnostnými obmedzeniami v dôsledku dohod medzi Izraelom a Egyptom. Je tomu stále tak, alebo je teraz možné, aby Egypt eh, tam poslal viac vojsk a policie, či to už robí? osobitnú starosť e, v rámci situácie na Sinaji e, nám spôsobuje kruté a neľudské zaobchádzanie s pristiavalcami, hlavne zo Sudanu a Eritreji, ktorí sa pokúšajú prejsť buď do Izraelu alebo do Egyptu a e, zajímajú ich ako rukojemníkov hlavne gangy Beduínov a títo fungujú skoro úplne beztrestne a neuveriteľne kruto. A moja otázka je, že či je to mm, predmetom mm, verejných starostí v Egypte, alebo nie je to mm, v ich pozornosti a čo môžeme urobiť, aby sme sa pokusili zlepšiť túto situáciu a vykoreniť tieto javy. To je jedna otázka, čo som sa chcel pýtať. A druhá otázka sa týka témy, o ktorej ste tiež stručne hovorili, a to je veľká citlivosť v Egypte voči všetkým eh, možným eh, zahraničným zásahom a financovaniu činností MVO. A hlavne sa vás chcem opýtať, či sa niečo zlepšilo súvislosti so situáciou s medzinárodnými MVO, ktoré dúfajme, že stále fungujú v Egypte. Uh, uh, Ďakujem. Vítam vás. Je fascinujúce si vypočuť váš prehľad, aký máte o situácii v Egypte. Ja osobne musím skonštatovať aj za našu politickú skupinu, že pozitívne e, vnímame to, ako to prebieha vytvorenie novej ústavy. Vo svojom volebnom okrsku mám niekoľko voličov, mm, egyptianov aj koptov a videl som správu, že súd v Káhire odsudil niekoho v súvislosti so smrťou 37 moslimských bratov, takže sú tu určité pochybnosti o tom, či ten právny štát naozaj funguje, ale je potrebné, aby sa to neustále vylepšovalo, pretože mnoho moslimských bratov je neustále vo vezení. A tiež otázka, pod akú jurisdikciu akého súdu bude eh, podrobený Morsi, aj to je dôležité. Aká je situácia napríklad v hospodárstve alebo v cestovnom ruchu? Zlepšuje sa to, pretože a vieme, že to môže mať katastrofálne dopady pre Egypt. Vieme, že Egypt je e, veľmi ľudnatá krajina a dúfajme, že sa vám podarí zastabilizovať ekonomiku. A potom je to aj otázka postavenie Egypta k širšiemu arabskému svetu tam tá roztržka s krajinami v Perskom zálive. Ide o to, či Katar podporuje Morsiu a tak ďalej. Zdá sa, že Katar je silným podporcom toho moslimského bratstva. Myslíte si, že Katar zneužije tú svoju funkciu, bude podporovať eh, podozrivé aktivity moslimského bratstva alebo budú obmedzovaní inými štátmi v Perskom zálive? Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda, hovorí pán Mian Mon. Ďakujem za vašu analýzu súčasnej situácie a perspektív z krátkodobého aj dlhodobého hľadiska. Vy ste hovorili, že pred rokmi začala arabská jar. Je to tak, ak si pamätám, tá situácia v Egypte, ak dovolíte, tak ja by som trochu pouvažoval aj retrospektívne a nechcem robiť príliš rozsiahlú otázku, že čo sa vlastne stalo, ale bol by som rád, keby ste s nami pouvažoval trochu nahlas, akú úlohu EÚ tam za tie tri roky zohrala, mm, ak by ste to mohli stručne zhrnúť. Prečo e, sa to nevyvíjalo tak, ako sme mysleli? Vieme, že 6 e, miliárd eur sa tam zasiahlo, e, zaslalo a malo to reálne vplyv, alebo sme to podcenili a prečo e, sa to tak vyvíjalo, či islamskí bratia išli iným smerom, či sú iné modely. Potom ste spomenuli aj tie krajiny Prského zálivu. Chcel by som, aby ste trochu nahlas pouvažovali o tej mantre more for more, či to na niečo slúžilo alebo neslúžilo, Eh, či tam to nejaké líderstvo bolo, nebolo, či je úspechom alebo nie. A do akej miery sme iluzórni, keď sme schválili uznesenia v predposlednom odseku pani Eštonova žiadala sa žiadalo, aby ona pokračovala v tom sprostredkovaní a či sme v takom postavení, či môžeme urobiť niečo, aby sa zmenili udalosti. bol by katastrofický scenár, keby sa v Egypte zopakovalo to, čo sa stalo pred 20 rokmi v Alžírsku. Vy ste pred rokom asi povedali, že Egypt je nepredvydateľná krajina. Ja viem, že nemáte kryštálovú gulu, ale bol by som rád, keby ste pouvažovali nad tou skúsenosťou z minulých rokov a hlavne z tých 90. rokov v Alžírsku. Ďakujem. Ďalší rečník. Áno, ďakujem, pán predseda. Hovorí pán Atkins. Tri stručné otázky. Za každým, keď cestujem do Gazy, tak musím ísť cez Egypt. A pokiaľ ide o tie problémy moslimského bratstva v Egypte a ich priama kontrola Gazy, Mohli by ste nám niečo povedať o tých dopadoch, pretože Egypt bol teraz jediný, jedinou prístupovou cestou ekonomicky a inak do Gazy, pretože Izraelci e, zabraňujú tomuto prístupu z druhej strany. To, čo sa odohráva v Egypte s prístupom do Gazy, tak to by ma zaujímalo, ako sa vy na to pozeráte. Ja viem, že je tu naozaj malá menšina, Niektorí extrémisti hovoria, že by sme mali vyhodiť do vzduchu pyramídy a to ma vedie k otázke kultúrneho dedičstva. Je tam toho naozaj veľké množstvo. A otázka je, či to je oblasť, kde by mohla EÚ konštruktívnejšie pomôcť. Škody v Egypte nie sú také hrozné ako v Líbii, ale aj tak nás to znepokojuje. Je to tak skvelá, historicky bohatá oblasť. A po tretie, problém s Nílom. Pred 4000 rokmi egyptiania kladli, kradli Nubicom zlato a teraz sa im snažia komplikovať život, eh, pokiaľ ide o dodávku vody, takže je to veľmi zložitá oblasť a mohlo by sa to zvrátiť či jedným, či druhým smerom a ak v blízkej budúcnosti sa budú prijímať návrhy, o ktorých sa diskutuje, tak ako to dopadne, ako sa to vyvinie, aký je váš názor na vec? Ďalšia rečnička, pani Šake. Ďakujem, pán veľvyslanec, za váš prehľad. To len potvrdzuje, že na, máme dôvod k obavám nadviažem na kolegu Miana Mona. Vítam vašu výzvu k väčšiemu zapojeniu parlamentu a dúfam, že tiež budeme mať príležitosť sa stretnúť s pani baronkou Eštonovou a porozprávať sa s ňou o tejto problematike, pretože už dlho to nebolo možné. Ospravedlňujem sa, ale toto je vlastne prvá príležitosť, aby sme zareagovali na to, čo povedala baronka Eštonová po ústavnom referende. To bolo naozaj bizarné a vedie to k nejasnostiam, pokiaľ ide o postavenie EÚ. Ona povedala, že udalosti sa sledujú a že sa aj budú sledovať, že budú volebné pozorovateľské misie. A dúfa, že to všetko prebehne pokojne a blahoželá egyptským orgánom ako dobre toto referendum prebehlo. Samozrejme, boli tam aj protesty, bolo tam aj násilie. Brala do úvahy aj to, že že možno udalosti pred referendum by sa mali prešetriť a tiež berie do úvahy, že široká väčšina hlasov bola za a to svedčí o tom, že je tu jasná podpora návrhu ústavy. Hovorí o vlastnom obsahu, ale toto je naozaj veľmi dôležité. Toto je odpoveď na 98-percentnú väčšinu v referende, ktorá sa vyjadrila a vieme, že odporcovia ústavy boli marginalizovaní, nemohli sa vyjadriť. Keď to postavíte do kontrastu s vyhláseniami aktivistov a keď to porovnáte s tým, čo súkromne hovorili vysoko postavení európsky úradníci, ktorí hovoria, že tá situácia je najhoršia uh, v porovnaní s minulosťou, a keď to umiestnime do kontextu, ktorý vôbec nie je rúžový a oni hovoria, že to je naozaj tá najhoršia situácia, ktorú zažili, tak ja nechápem, že je tu taká priepasť medzi tým, čo zaznieva v týchto vyhláseniach a tým, čo hovorí baronka Eštonová. Vôbec sme nereagovali na ústavné vyhlásenie Morsiho. Ja neviem, čo EU robí a rada by som to ale pochopila. Pracovala som na tých európskych nástrojoch a snažila som sa, aby ten systém Orformor naozaj niečo znamenalo aby tí, ktorí sa snažia demokraciu, aby sa presadili. A ja si myslím, že nedostatok vedenia, nedostatok jasnosti a transparentnosti v tom, čo to more for more znamená, Všetci to v Európe prednášali ako univerzálne riešenie pre mnoho susedných krajín, ale ja si myslím, že je to skôr problém našej dôveryhodnosti a efektivity. V budúcnosti prebehne celá série, séria volie prezidentské, parlamentné. V tom poradí, ako sme to odsúhlasili a ja dúfam, že ten volebný kontext sa zohľadní oveľa vážnejšie a že sa len nebude vítať priebeh volieb tak, ako to bolo v januári 2013. Pán Morán odpovedá. Bola tu celá séria veľmi dobre položených otázok. Uvidím, či sa mi podarí na všetky odpovedať. Pán Sala Franka. Navšteva Stavrosa Lambrinidisa, neviem, či ste s ním v poslednej dobe hovorili, vyvinul veľké úsilie, stretol sa s ministrom vnútra a začali sa tam aj kľúčoví ľudia. Bola tam snaha navštíviť zadržaných, my ďalej sa venujeme eh, a budeme takto aj ďalej, dúfam, postupovať. Povedalo sa, že bola možnosť navštevovať väzňov vo väzniciach a Stavro sa na tom chce ďalej podielať. Súhlasím s vami, že egyptská ústava je dosť slubná v mnohých zmysloch a v mnohých smeroch, oveľa viacej než v minulosti. Pokiaľ ide o hlasovanie a voľby, a vychádzam z januárových vyhlásení, tak to hlasovanie o ústave to bolo sledované pozorovateľskou misiu. My sme našu misiu nemohli zorganizovať na čas. Neviem, či ESVČ nás bude môcť detaľnejšie informovať o tej misii, ale táto misia bola dosť obmedzená, bola síce užitočná, a určite nám môže slúžiť na to, aby sme mohli urobiť závery do budúcnosti. Či budú voľby pluralistické, inkluzívne, demokratické, no veľmi ťažké predpovedať. Handin Sabachy druhým kandidátom bude možno ešte z ďalších politických strán. Dúfajme, že bude niekto, kto bude proste vychádzať z tejto ústavy. Pokiaľ ide o zastúpenie islamistov, sú tu určité islamistické politické strany, ktoré sú veľmi aktívne, salafisti, mol, potom niektoré iné politické strany, ktoré boli veľmi aktívne a ktoré chcú zasiahnuť. Potom je tom eh, sloboda, eh, strana slobody a spravodlivosti, Uvidíme, ako sa budú vyvíjať, či sa zúčastnia volieb. Je to pravdepodobné, ale uvidíme. Pokiaľ ide o Sinaj, nevenoval som sa tejto problematike a sme si vedomí a brali sme do úvahy uznesenie e, z 13. marca tohto parlamentu a aj nás znepokojuje obchod s ľuďmi rovnako ako vás. Diskutovali sme s ministrom zahraničných vecí a inými o tejto situácii, ktorá je veľmi zložitá na Sinaji Hlavnou ťažkosťou je samozrejme prístup, aby sme videli a overovali či už diplomati alebo NGOčky, aby sme in situ videli, aká je reálna situácia. Nie len, že je situácia komplikovaná, ale aj nebezpečná. E, sú tam určití zástupcovia nejakých zložiek, s ktorým jednoducho nie sú žarty a preto musíme byť veľmi opatrní. Diskutovali sme s veľvyslancami Uznesenie bolo veľmi pozitívne, ide správnym smerom a my budeme naďalej e, e, z neho vychádzať. Sinaj a Camp David, no nemyslím, že spolupráca s Izraelcami a tak ďalej, že by bola príliš účinná. Mm, rovnica je taká, aká je a problémy sú možno niekde inde. Nie, všetci, nie všetky problémy sú národné, sú tam mm, e, zahraniční bojovníci, takí, ktorí bojujú v Sinaji a nezabúdajme, že nikto sa Sinaju minulé roky nevenoval a teraz títo ľudia sú tam jednoducho zakorenení, usídlení. Egyptiania robia, čo môžu, získavajú veľa skúseností v tomto hnutí proti povstaleckom, ale situácia je veľmi zložitá. A pokiaľ ide o medzinárodné NGOčky, samozrejme nemajú dokonalé postavenie, pracujú s obrovskými ťažkosťami. Existuje nové ministerstvo pre sociálnu solidaritu. Minulý týždeň bolo vytvorené a uvidíme, akým spôsobom bude fungovať a ako sa bude riadiť. Tam sa registrujú a vidujú aj NGOčky. Ministerka má obrovské skúsenosti z tej druhej strany. Pracovala vo všetkých kontextoch, dosiahla veľa úspechov a výsledkov s NGOčkami a Veľmi sa venuje tejto otázke medzinárodných NGOčiek. Uvidíme, či sa situácia vylepší, ale rozhodne to veľmi pozorne sledujeme. Charles Stanok, či sa situácia zmení, či sa cestovný ruch oživí, no asi nepovedz eh, tie vašim priateľom, aby ste išli do Luxoru. 90% lodí je zakotvených, nikto ich nepoužíva Jeden vtip hovorí, že keď v Egypte nastúpite e, na ťavu, tak zaplatíte 5 egyptských livier, ale keď chcete zostúpiť, tak 500. Takže skutočne e, tá situácia je veľmi zložitá, je tam veľmi málo turistov, len niekoľko členských štátov tam vysiela svojich turistov, je tam veľa víziev, ktoré treba vyriešiť. Ministerstvo pre cestovný ruch e, robí maximum. Je tam minister, ktorý robí chválihodnú prácu, ale je to naozaj veľmi znepokojivý problém. A to aj vysvetľuje ten náraz chudoby za posledné roky. Prejavuje sa to hlavne v tých rodinách, ktorých príjmy závisia od cestovného ruchmu. Je to druhý najvýznamnejší hospodársky sektor v Egypte a teda je to obrovská výzva. Tento sektor sa zatiaľ nepreberá a nedojde k oživeniu, až kým nezaznamenáme hlavne na Sinaji tie minimálne bezpečnostné podmienky. No a Maroko to je úplne iná záležitosť. A či Katar bude naďalej podporovať moslimských bratov, no tak vôbec nemáme predstavu. Zdá sa, že sú trochu izolovaní, ale neviem, ako sa to bude vyvíjať. Nechcem tu e, rozvíjať nejaké špekulácie. Egyptiania vrátili veľkú časť e, peňazí, ktoré Katar daroval Morsiho režimu. A vzťahy s Katarom sú pre Egyptianov naozaj teraz veľmi zložité. Pán Mianmon, ďakujem za vašu strategickú otázku. Akú úlohu sme zohrávali my za posledné roky? Bol som tam od februára 2012 a ak môžem byť úprimne otvorený, už tak sme robili, čo sme mohli, použili sme maximum našej dobrej vôle. A keď si uvedomíme, čo urobila pani Eštonová a ďalší, tak sme naozaj využili všetky možné prostriedky a dokonca aj vojenské a nič nezafungovalo. A to z viacerých dôvodov a kvôli mnohým komplikáciám, ale ja si myslím, že viacej sme už nemohli urobiť, možno máte iný názor a že sme mohli na tomto fronte postupovať ešte rozhodnejšie. Ako hovoril Abraham Musa, ak, ak sa vráti do situácie, e, ktorú poznáme, možno by sme mohli využiť naše skúsenosti, aby sme mali lepšie výsledky v budúcnosti. Pokiaľ ide o tú alžírskú skúsenosť, tu je jedna veľká, jeden veľký rozdiel. V Egypte islamskí bratia sú um, civilnou občianskou zložkou a boli vo vláde. A teda tá situácia je trochu odlišná od alžírskej. E, samozrejme, je tu veľa lekcií, z ktorých sa musíme poučiť, veľa informácií, ktoré musíme spracovať. Pán Robert Gaza, je to ťažká otázka a veci sa určite nezjednodušia Hamas má zakázané pôsobenie a bude mať v Egypte. E- Egyptiania sa zúčastnili toho e, zmierenia, zohrali významnú úlohu aj v informačných zložkách a ide, majú záujem to, aby sa upokojila situácia, ale nevidím žiadne vylepšenie zatiaľ. Možno po voľbách nejaké zlepšenie zaznamenáme v týchto zložitých vzťahoch pokiaľ ide o tie miesta kultúrneho dedičstva, uvažujeme o nejakej družbe s kompetentným ministerstvom, aby e, sa znovu získali ukradnuté objekty. Níl, to je tiež zložitá téma. Egyptiania sa cítia ohrození to nás predstavuje preto, a nie je to pre, pre, pre, prekvapujúce, pretože 90 pitnej vody pochádza z Nílu. A dialog zatiaľ nevedie nik, nikam. Etiópci zdá sa sú otvorení väčšej angažovanosti, hovorí sa o problémoch s priehradou a tak ďalej o zvrchovanom práve na využitie prírodných zdrojov, ale ja si myslím, že čo je potrebné, aby si všetci sadli za rokovací stôl, aby sa dohodli o nejakom rámci spolupráce. A samozrejme nechcem, aby sa tu nejak preháňalo a používalo potom ako zámienky. Doteraz to bola problematická záležitosť a uvidíme, ako sa bude postupovať, musíme to veľmi pozorne sledovať, pretože aj toto môže byť explozívna situácia a môže nám to skomplikovať celú panorámu. Pokiaľ ide o e, posolstvo pani Eštonovej, odpoveď na referendum, no áno, 98%, ako ste hovorili, tak je to tak, ale nezabúdajme, že došlo k veľmi účinnému bojkotu referenda mnohí nehlasovali, alebo im povedali, aby nehlasovali. Aj na to nesmieme zabúdať. Na druhej strane nesmieme zabúdať na to, čo sa už povedalo, a musíme sa sústrediť na tú ústavu. Sú tu určité problémy, ale sú tam veľmi slubné pasáže, pokiaľ ide o ľudské práva a základné práva. A to treba podporovať a to je to, čo egyptiania odhlasovali. A teraz to musia samozrejme politické inštancie aplikovať. A k samotnému parlamentu egyptskému. Uh, tak musíme s ním jednoznačne spolupracovať, aby sa tá ústava stala skutočnosťou a jej aplikácia. Ja si myslím, že je tu príležitosť, aby sa zakotvili tie základné hodnoty. Samozrejme, nesmieme byť prehnane optimisticky. To, čo sa deje v Egypte, musíme eh, chápať v kontexte. a nemali by sme príliš zovšeoba, zovšeobecňovať a zabíjať, ísť na vrabce s delom. Je pravda, e, že oni potrebujú našu finančnú pomoc, je pre nich dôležitá a aj naša pomoc je kvalitná, ale je to veľmi obmedzené v porovnaní s tej pomoci z zálivu. 17 miliard a môžu dostať ďalších 17 miliard. Nie sú to všetko len voľné financie, mnohé sú to úvery, ale donácie, dary a úvery z iných zón sú tiež veľmi vysoké. Keby sme túto pomoc využili orientovanejšie, určite by sme boli užitočnejší. Eh, Ďakujem pekne pánovi Moránovi ešte predtým, ako skončíme dobednejšiu časť nášho zasadnutia tak eh, po obede eh, začneme presne o 15. Máme hostia objednaného na 15. Bude to pán Kristian Leffler. Ďakujem pekne.